Okay, colleagues. I think, um, I... Dobre, kolegyne, kolegovia, viem, že je veľa noviniek po letných prázdninách. Ale keby som vás mohla poprosiť, aby ste sa posadili. Už je štvrt na 10. Máme aj pozvaného hostia. Takže bolo by dobre, keby sme čo najskôr začali schôdzu. Dúfam, že všetci ste si dobre oddychli, počas letných prázdnin a že ste pripravení na tvrdú prácu počas nadchádzajúcich mesiacov až po ďalšiu prestávku parlamentnú počas Vianoc. Máme nabitý program dnes ráno a vlastne to platí aj pre obidva dni. Najskôr bod číslo 1, schválenie programu schôdze. Môžeme ho takto schváliť. Nikto nemá nejaké zmeny. Nie, ďakujem pekne. Program schôdze je tým pádom schválený. Bod číslo 2, oznámenia predsedničky. Prvé oznámenie sa týka budúceho týždňa, v útorok 6. septembra. Parlament bude opäť hostiť vedúcich delegácií EÚ, vyslancov. Predpokladám, že máte pozvánky na to, aby ste sa zúčastnili série schôdzi na budúci týždeň Prvá sa uskutoční v útorok od 2. do 3. Týka sa komunikácie Európy v tretich krajinách, alebo komunikovať Európu v tretich krajinách. Potom bude prebiehať seminár od 4 e, na 4 do 3 na 5 a potom sa pripoja k nám o 5. E, predseda Schulz a Federica Mogherini, ktorí sa budú zhovárať teda s vedúcimi delegáciami. E, je to vhodná príležitosť pre ľudí stretnúť sa e, s veľvyslancami. Ak nemáte takúto možnosť e, v rámci vašich krajín, tak tu ju mať budete, rozpadať sa s nimi a zistiť aj, aké sú názory v rámci jednotlivých štátnych národných delegácií. Ja dnes ráno som sa zobudila a dopočula som sa, že včera zachránili asi 3000, možno aj viac ľudí pobrežné záchranné jednotky ľudí, ktorí cestovali z Libie. Čiže tá migračná kríza sa zintenzívne zdá sa. Je tam veľa vecí, ktoré sa, o ktorých sa dá diskutovať. Otázky e, ako Sýria, humanitárna kríza a tak ďalej. Čiže príďte na budúci útorok a porozprávajte sa s veľvyslancami. 27. E, septembra od 9. do 11. sa uskutoční mimoriadná schôdza nášho výboru, v rámci ktorej budeme mať výmenu názorov s komisárom Mimicom o európskom konsenze o rozvoji. To bude veľmi dôležitá téma až do Vianoc a komisár je pripravený diskutovať o tejto veci. Takže dúfam, že to zapíšete. Poznačte si tento dátum 27. september 2011. Ďalej chcem povedať, že pokiaľ ide o bod, ktorý sa týka partnerstva s Kotonu, to je bod číslo 4, tak pridá sa k nám generálny tajomník AKT, e, už je na ceste. Takže sme radi, že príde a že budeme mať možnosť, že on bude mať teda príležitosť prihovoriť sa nášmu výboru. E, to sú všetky moje oznámenia, sú nejaké otázky? Nie. Dobre, bod číslo 3. To sú oznámenia Európskej komisie ešte pomerne skoro, len prednedávnom skončili, skončilo prázdninové obdobie, ale je tu e, nová osoba e, z útvarov komisie, ktorý sa predstaví, ktorý nahradil. Je to Karsten Sorensen. E, ďakujem pekne. Nemám žiadne obsahové záležitosti, len som sa chcel predstaviť. Volám sa Karsten Sorensen, som zástupcom v rámci útvaru DigiDevco ktorý sa zaoberá medziinstitucionálnymi záležitostiami. Ja sa teším na vzájomnú spoluprácu a dúfam, že budem užitočný. Teším sa a určite bude veľa, veľa príležitostí na vzájomné lepšie spoznanie sa a výmenu informácií. Ďakujem pekne, e, tešíme sa na spoluprácu s vami a e, dúfam, že to bude tak ako s vašim predchodcom. Samozrejme je veľa vecí, ktoré budeme riešiť. E, kotonu, konsenzus o rozvoji a tak ďalej. Prejdeme na bod číslo 4, to je dôležitá vec, ktorú som už spomínala, posúdenie alebo hodnotenie dohody o partnerstve z Kotonu. Dnes neskôr budeme hlasovať aj o správe Noizer, o vzťahoch medzi EÚ a AKT, presahujúci alebo nad na rámec roku 2020. Skôr ako to prebehne, som rada, že môžem privítať Kena Densa, riaditeľa z DG ktorý bude hovoriť o hodnotení, ktoré komisia a vysoká predstaviteľka realizovali v súvislosti s dohodou o partnerstve s Kotonu. To je teda možnosť vypočuť si z prvej ruky, aký bol výsledok tohto hodnotenia zo strany komisie a položiť akékoľvek otázky. Nech sa páči, pán Dens. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička je mi naozaj potešením, že môžem e, začať pracovný rok e, po tom lete na tému, ako je táto. Ako ste spomínali, ja som riaditeľom v rámci DigiDevco Európskej komisie, e, riaditeľ pre vzťahy s Africkou úniou, východnou Afrikou, Južnou Afrikou, ale takisto aj veci, ktoré sa týkajú procesov po kotonu. A v, z tejto pozície k vám dnes pristupujem a budem predstavovať výsledky hodnotenia, ktoré sme uskutočnili. E, nie je to len práca DigiDevko, samozrejme, ale participovali aj iní kolegovia z útvarov komisie a takisto sa zapojila aj služba pre vonkajšiu činnosť. Ako ste povedali, je to veľmi dôležité, dôležitý dokument, pretože je to síce objemovo malý dokument, ale každopádne o to strategickejšia záležitosť e, ktorou sa zaoberáme a ktorá, ktorou sa budete zaoberať aj vy počas nadchádzajúcich mesiacov. Je tu globálna stratégia, ktorá bola prezentovaná na HVP, Je tu strategický rámec, ktorý bol predstavený v New Yorku a prebieha aj práca, ktorá sa zaoberá tým, ako to transponovať do európskeho kontextu, aj pokiaľ ide o ten vonkajší rozmer. A takisto spolu s komisárom Mimicom pracujeme na tom konsenze, vy ste do toho výrazne zapojení a potom je tu ten rámec po kotonu. My sme už mali možnosť o tom diskutovať pred letnou prestávkou a ako ste povedali, dnes po obede budete schvalovať eh, správu alebo stanovisko poslanca Noizera. Hodnotenie, ktorým sa dnes zaoberáme, je takým hlavným stavebným blokom, z ktorého to všetko vychádza. My sme sa domnievali, že je nevyhnutné nielen sa pozrieť dopredu, ale pri tej snahe pozrieť sa dopredu budeme pozerať aj dozadu. Pozrieme sa na to, ako Kotonu ako tá dohoda o partnerstve si počínala počas predchádzajúcich 15 rokov, tých skúseností, ktoré s ňou máme. Aby som e, nestiažoval príliš ten priebeh prezentácie, e, e, teda nestiažoval sledovanie prezentácie, no hlavne po tej letnej prestávke, tak mám to takto nachystané PowerPointe a to by malo uľahčiť. Už som približil prvú časť toho kontextu a to je významná väzba s procesom tvorenia nového partnerstva, ďalej e, ponaučenia z minulosti a ďalšia vec, e, počas predchádzajúcich e, mesiacov sme sa spojili skutočne s mnohými zainteresovanými stranami a tam bol veľký záujem o účasť na takomto, takejto aktivite, ktorá sa pozrie dozadu, ktorá bude bilancovať, ktorá sa bude pozerať na úrovni e, mimovládnej organizácií, na úrovni vládnej, na mnohých iných úrovniach sa bude zaoberať otázkami, ako čo Kotonu dosiahlo, čo nedosiahlo, čo by mohlo lepšie urobiť do budúcnosti. Preto je hodnotenie tak dôležité. Akým spôsobom to hodnotenie prebehlo? Zdroje hodnotenia, prvým veľkým zdrojom bola konzultácia verejná, verejnosti, ktorú sme realizovali na konci minulého roku, keď sme dostali veľké množstvo odpovedí e, od celej škály zainteresovaných strán. Výsledky e, tejto konkrétnej verejnej konzultácie sú k dispozícii na našej webovej stránke. Po druhé sme sa pozreli na viac ako 100 strategických hodnotení, ktoré sme vykonali počas predchádzajúcich rokov, tak odvetvového charakteru, ako aj geografického. Boli pekne odložené v archívoch eh, nášho, nášho útvaru pre hodnotenie, aby sme si ich veľmi podrobne prezreli, aby sme potom z toho vyvodili závery na základe tej rámcovej analýzy, ktorú používame. My sme sa opreli aj o interné znalosti a know-how, tak v rámci DigiDevco, DigiTrade, v rámci SVČ a takisto aj v rámci samotných delegácií, aby sme si zhrnuli naše interné know-how alebo teda expertízu a potom sme sa opreli aj mnohé ďalšie štúdie na úrovni členských štátov, na úrovni akademickej obce, think tankov. Takže sme mali skutočne celú škálu zdrojov, na základe ktorých sme potom budovali a vytvárali to hodnotenie. Aké boli hlavné zistenia? Poprvé, všeobecný záver, že došlo k dobrému pokroku v tých hlavných cieľoch partnerstva, čo tým mám na mysli. A potom to podrobnejšie popíšem. Poprvé, dohoda o partnerstve evidentne prispela k eliminácii chudoby. Neznamená to, že je to úplne vyriešené, ale evidentne bolo jasné eh, v rámci toho hodnotenia a tých konzultácií so zainteresovanými stranami, že dohoda o partnerstve umožnila partnerským krajinám urobiť pokrok pri boji proti chudobe. Po druhé, Vyplynula z toho zvýšená integrácia krajín AKT do svetového hospodárstva. To znamená aj tá stránka, ktorá sa týka obchodu, tam došlo k eh, patričnému pokroku. Po tretie, zvýšila sa kapacita regionálnych organizácií intervenovať, alebo respektive zasahovať do otázok eh, riadenia konfliktov. Čiže celkovo v rámci týchto troch hlavných cieľov eh, sme zaznamenali dobrý pokrok. Druhý prvok, pokiaľ ide o tie podstatné prvky zmluvy alebo dohody, tak tam e, dostávame taký zmiešaný obraz. Pokiaľ ide o ľudské práva, demokratické zásady, právny štát, tak tam je ten obraz e, nie tak jednoznačný. Na jednej strane vidíme, že prostredníctvom politického dialógu, prostredníctvom silnejšieho financovania vládnych aspektov predovšetkým v rámci 10. Eh, PDF zaznamenali ten pokrok. Na druhej strane eh, musíme konštatovať, že nestačí mať eh, len deklarované takéto zásady v zmluve, ktorá je následne ratifikovaná aj partnerskými krajinami, že to samo o sebe nestačí na to, aby sme sa ubezpečili, že aj na strane partnerských krajín bude politická vôľa smerom k jej rešpektovaniu. Dialóg v zmysle článku 8 sa ukázal byť veľmi užitočným, mal by však byť posilnený. Článok 96 bol použitý takisto vo viacerých prípadoch. Bol úspešný v pobreží Slonoviny 2002, e, vo Fidži 2003, v Strednej Africkej republike 2005, ale takisto je veľa prípadov, kde článok 96 nepriniesol ciele, ktoré sme si stanovili a tým je ubezpečiť sa, že partnerská krajina bude rešpektovať a dodržiavať tie podstatné náležitosti zmluvy. Čiže úvaha nad týmito vecami do budúcnosti je úplne nevyhnutná. Na záver, nakoniec, e, hlavné tretie zistenie toho hodnotenia je jasný, jasná indikácia, jasný náznak tých komparatívnych výhod EU. Čím poprvé je, že tá dohoda o partnerstve v súvislosti s AKT garantuje dlhodobú prítomnosť, dlhodobú, dlhodobé pôsobenie pre nás. Takto sme to vyhodnotili. Po druhé, angažovanie EÚ je vo všeobecnosti vnímané ako pomerne neutrálne, na rozdiel od toho, čo robia iné krajiny, alebo aj na rozdiel od toho vnímania jednotlivých členských krajín skutočnosť je, že my si budujeme ten vzťah ako EÚ, tým pádom nás nevnímajú ako niekoho, kto má postranné úmysly, takže táto neutralita je vnímaná ako silná stránka. Po tretie, predvídateľnosť, pred, pred, predvídateľnosť tých finančných zdrojov, ktoré sa viažu k tomu, tejto dohode o partnerstve, či už sú zarozpočtované alebo nie, tam nie je rozdiel, ale je tu evidentné predvydateľnosť finančných zdrojov, ktoré sa viažú na takúto dohodu o partnerstve. To je tiež vnímané ako dôležitá vec. Po štvrté je tu istá kritická masa, pokiaľ ide o finančnú podporu. Zmluva je sprevádzaná silným finančným portfóliom. Po piaté, spôsob, ako sú tieto finančné prostriedky implementované, realizované, je to prostredníctvom širokej škály nástrojov, to je vnímané ako silná stránka a je to skutočne vítané všetkými. Projektové financovanie, rôzne programy, rozpočtová podpora, samozrejme blending a tak ďalej. A nakoniec e, je tu uznanie politickej a technickej expertízy alebo know-how v kľúčových odvetviach, ktoré EÚ prináša prostredníctvom partnerstva tým partnerským krajinám. To sú tie hlavné zistenia. Teraz, aby sme sa troška pozreli na podrobnosti Eh, je to postavené okolo štyroch skupín, politický, ekonomický a obchodný, potom je to ten rozvojový a rozmer a taký rozmer chudoby a potom po štvrté také systémovejšie záležitosti. Pokiaľ ide o tie politické zistenia, silné stránky evidentne sú napríklad v oblasti politického dialogu, ktorý je mladý, tak povediac, čerstvý, ale je to vnímané ako dôležitá črta eh, v rámci toho hodnotenia. Skutočnosť, že tá zmluva nám ponúka e, základ na skutočný pravidelný dialog v mysle článku 8 s týmito partnerskými krajinami, ktorý pokrýva široký aspekt problémov spoločného záujmu, spoločného záujmu. To je vnímané ako silná stránka dohody z Kotonu. Nie vždy to fungovalo dokonale, je tam priestor na zlepšenie, ale nakoľko to vychádza zo zmluvy, ktorá je podporená oboma stranami, tak to nám dáva dobrý základ. Je to vnímané ako, ako dobrá, dobrá, dobrá náležitosť, dobrá vec a to nám eh, dáva dobrú pozíciu aj do budúcnosti. Eh, slabé stránky, ako som už povedal, nie vždy je prítomná politická vôľa, ktorú by človek eh, predpokladal, pokiaľ ide o tie podstatné náležitosti zmluvy, aj napriek tomu, že je podpísaná, ratifikovaná partnermi. Naďalej to zostáva takou problematickou záležitosťou. Potom účinnosť toho článku 96, aj tá, tá sa viaže k tomu tej nedostatočnej politickej vôli a tam e, nevždy dosahujeme výsledky, ktoré by sme chceli. Pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré sa týkajú mierových záležitostí a bezpečnostných, tak tam tiež to nie je na takej úrovni, ako by sme si želali. Tam sú veci, ktoré riešime aj v tej výhľadovej časti a potom je tu nakoniec neuspokojivá implementácia článku 13 o migrácii. Nie je potreba teraz to vysvetľovať, ale každý deň sa s tým stretávame. Hoci by som troška mal doplniť toto vyhlásenie, v rámci toho dlhého lánku je aj šla o nediskriminácii a tá je uspokojivo plnená. Avšak tá časť článku, ktorá sa týka readmisie, tá je práve tým problematickým bodom, kde to partnerstvo zatiaľ nenaplnilo deklarované ciele. Sú tam rôzne dôvody, ťažkosti v tých partnerských krajinách, jeden z dôvodov, ale aj fakt, že my sami sme neprioritizovali tento článok v rámci eh, nášho dialogu s týmito partnerskými krajinami počas tých mnohých rokov. My sme v princípe nedávno zistili, že tento problém tu je E, možno tých 15 rokov partnerstva ešte nestačilo na to, aby sme si to úplne vcizelovali. Čiže aj na tejto veci budeme musieť pracovať do budúcnosti troška viac. Ďalší druhý veľký blok, e, obchod a hospodárstvo. Videli sme silný nárast obchodných tokov do a z krajín AKT. E, ďalej sme uzavreli mnohé dohody o ekonomickom partnerstve ešte ich ratifikácia je pred nami. No, samozrejme z toho plynú mnohé výhody pre krajiny AKT, ktoré by ináč pre nich neplynuli v zmysle pravidel VTO a vidíme aj následný nárast členstva týchto krajín v VTO. Tá slabá stránka vyplýva teda z hodnotenia, že partnerstvo neviedlo k uspokojivým výsledkom, pokiaľ ide o diverzifikáciu hospodárstva partnerských krajinách a pokiaľ ide o zníženie v závislosti na niektorých komoditách. Mimochodom vidíme dôsledky aj dnes v súčasnosti, keď je tu pokles cien niektorých komodít a aký to má negatívny dopad na hospodárstva niektorých našich partnerských krajín. Ale tie čísla hospodárskych alebo obchodné vyzerajú dobre, keď sa pozriete na dovoz e, z týchto krajín, došlo k zvýšeniu 1,8 všetkých, teda dovozov z EÚ v roku 2000 na asi 5,4% v roku 2014. Takže došlo k zvýšeniu dovozu. A pokiaľ ide o ten rozvojový blok, tak to hodnotenie poukazuje na to, že ten hlavný príspevok v rámci toho, čo sme v rámci Kotonu robili, pokiaľ ide o vykorenenie chudoby. Takže tu došlo k zlepšeniu prístupu k základným službám a robila sa osveta, pokiaľ ide o význam environmentálnych otázok a pokiaľ ide o podporu makroekonomickej stability. Takže čo zase vidíme ako také mínusy, tak vidíme, že tam, kde Kotono neúspelo, tak to je predovšetkým konflikt a konfliktné zóny, kde vlastne tá podpora nebola nasmerovaná dostatočne na to, aby sa riešili tie prapričiny tých konfliktov, ale skôr sme riešili také symptómy týchto problémov a nie príčiny týchto problémov. Budeme sa musieť na to ešte pozrieť v budúcnosti. A po druhé, nemali sme dostatočný vplyv, pokiaľ ide o distribúciu príjmov a pokiaľ ide o kľúčové eh, hospodárske vyváženosti. Keď sa pozriete na tie koeficienty v našich partnerských krajinách, tak tieto jednoducho neišli tým správnym smerom. A eh, pokiaľ ide o popu- rast populácie, tak tam sme takisto nevenovali tomu veľkú pozornosť, pretože sú tu veľké vízy rozvojovej pomoci, pokiaľ ide o tieto krajiny a to musí sa dostať viac do epicentra našej pozornosti a úvah. A v neposlednom rade je tu ešte udržateľnosť, udržateľnosť našich výdobytkov v rámci krajín AKT. To takisto je niečo, čo je kľúčové pre nás, čo sa týka AKT, ale aj iných krajín, kde ponúkame rozvojovú pomoc. A na záver, pokiaľ ide o tie nástroje, ktoré máme, takže pozreli sme sa na právne záväzné, právne záväznú povahu. Tieto boli vyhodnotené ako efektívne a aj kľúčové. Skutočnosť vlastne, že máme tieto kľúčové črty našich partnerstiev že to je ukotvené v takýchto záväzných, právne záväzných zmluvách, tak to vlastne pridalo tú pridanú hodnotu, čo nenájdeme nikde inde. A takisto si uvedomujeme, že ten dizajn a implementácia programov ktoré sú šité na mieru práve pre potreby našich partnerov, kde ide o to vlastníctvo, tá celá téma toho vlastníctva, to bolo posilnené. A zase tie mínusy, a sme mali pocit, že to, tá evaluácia pokázala na to, že ten právne záväzný charakter nebol relevantný všetky, pre všetky ustanovenia, pretože to neprinieslo také výsledky vo všetkých oblastiach, ktoré sme očakávali, na ktoré sme sa sústredili. A po druhé, pokiaľ ide o tú efektívnosť spôsobu, akým my sa venujeme správe rozpočtu, to je takisto niečo, na čo sa budeme musieť ešte v budúcnosti pozrieť. Uvediem príklad, napríklad úloha národných e, úradníkov autorizujúcich autorizačných, to sa vníma ako niečo veľmi dôležité, pokiaľ ide o garanciu toho vlastníctva, ale na druhej strane niekedy sa to stáva takisto aj otázkou, kde napríklad, pokiaľ ide o niektoré krajiny, vidíme, eh, napríklad máme tu zhodu so sektorovými ministrami, čiže polnospodárstvo vzdelávania, ale kvôli systému NAO, ten je nedostatočný, tak častokrát napríklad minister financí ktorý musí v rámci tohto systému to odobriť takisto. Takže keď sa my napríklad dohodneme v rámci sektoru s ministrom, pokiaľ ide o sektorovú podporu, sektorovú politiku, tak ešte vždy tu je ten ďalší pohľad, ktorý vlastne potrebujeme a niekedy sa to stáva určitým handicapom a tento vlastne z našich politických cieľov vlastne urobil predmetom aj internej, internej, interných treníc. Takže nechceme všetko e, kritizovať, predsa len budeme musieť sa viac pozrieť na určitú mieru flexibility, ktorá sa bude môcť v týchto oblastiach vytvoriť, pretože to z toho vzýšlo ako určitý taký ukazovateľ, ktorý je dôležitý pre hodnotenie samotné. Takže týmto vlastne to ukončím. Ak súhlasíte, nebudem vlastne zaberať celý ten čas, pretože chcem ponechať určitý čas aj pre ďalších kolegov v rámci AKT a ďakujem pekne, že som sa mohol vyjadriť. Ďakujeme pekne aj my vám, ďakujeme za takúto komplexný, komplexný prehľad. Píše generálny tajomník AKT, pán Gomez. My vás veľmi vítame medzi nami. Tento výbor túto tému považuje za veľmi kľúčovú. To prioritné popoludne budeme hlasovať o správe pána Neuzera, tak by ma zaujímalo, či sa chcete prihlásiť a na našom vyjadrení. Nech sa páči, pán generálny tajomník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja oceňujem, že som mohol prísť, že ste ma pozvali a chcel by som sa v stručnosti vyjadriť. Samozrejme, sú tu viacerí členovia nášho výboru, takže chceli by sme sa predovšetkým poďakovať za spôsob, akým sa tento výbor venuje tomuto procesu a spolupracujeme samozrejme s týmto výborom. Myslíme si, že tento proces musí byť prehlbený musí byť interaktívnejší, pokiaľ ide o spoluprácu s nami. My sme ochotní byť viac zaangažovaní v spolupráci s účastnenými stranami. A v tomto kontexte náš posledný summit bol veľmi dôležitý. Istotne viete, pani predsednička, že je tu skupina, ktorá sa stretla s predstaviteľmi parlamentu a táto správa bude prezentovaná na mimoriadnom samite Africkej únie 14. októbra v Togu. Takže my vlastne očakávame, že tu bude väčšia diskusia, bude za to zaangažovaný Pacifik v rámci septembra a berieme do úvahy to, čo EPG vlastne povedalo a takisto aj prácu, ktorú naši veľvyslanci urobili a berieme to všetko do úvahy. A po tretie, pokiaľ ide o Karibik, tak tam je skupina, ktorá sa takisto stretne na úrovni rady v oktobri, tak tá takisto sa bude venovať týmto otázkam. Takže chceme doplniť tento proces, ktorý je veľmi komplexný, chceme rozšíriť to, ten záber zúčastnených stran, to sa netýka iba politickej úrovni súkromného sektora, ale aj občianskej spoločnosti. Všetci sa musia mať možnosť vyjadriť. Tak teraz v stručnosti k niektorým bodom. Všetká práca doposiaľ a konzultácie potvrdili skutočnosť, že vlastne základy sú veľmi silné, neochvejné, tie výdobytky sú skutočne hmatateľné a stále za to. Sú tu určité slabiny a minusy, tam musíme znižiť, ale sú tu určité silné body, ktoré musíme posilniť. Ja si myslím, že tieto sú veľmi dôležité, keď sa napríklad pozrieme na tie konferencie, ktoré sme mali v Nairobi, tak tam bola Európska únia aj AKT a tam sme spoločne poukázali na obchodné investície a ich pridanú hodnotu. A pokiaľ ide o túto otázku, musíme jednoducho Eh, sa venovať práve tej modrej ekonomiky, to znamená rybolovu a oceánom. O tom takisto budeme hovoriť. To znamená, sú to ďalšie oblasti, ktoré jednoducho si zasluhujú pozornosť a preto si myslím, že je to veľmi prospešné. Chceme konsolidovať to, čo zatiaľ máme, ale chceme byť aj kritickí voči tomu, ako budeme postupovať ďalej. Oceňujeme tie rozdiely medzi našimi členmi. Máme, väčšina z tých krajín, najchudobnejších krajín už postúpila na tej priečke trochu hore ale tie rozdiely, ktoré tu máme ešte stále, ale ten systém, ktorý tu máme, že sa tu odníma pomoc rozvojovým krajinám, ktoré boli doposiaľ nízko príjmové a teraz trochu postúpili, takže to by sa malo ešte doriešiť v rámci tejto spolupráce. Audit, dvor auditorov takisto na to poukázal a preto jednoducho musíme sa sústrediť na tie silné stránky, ktoré tu máme. Tešíme sa na ďalšiu prácu, tešíme sa na to, ako vlastne sa toto vyhodnotí. Jedna z vecí, ktoré sú <laughs> veľmi dôležité v rámci valného zhromaždenia, je kriticky pristúpiť k týmto problémom, k tým rezolúciám, uzneseniam, akým spôsobom k ním pristupujeme, ako vlastne z toho valného zhromaždenia potom implementujeme priamo v teréne. Takže je tu skutočne veľký priestor pre ďalšiu prácu a my budeme tento proces ďalej sledovať a tešíme sa, že môžeme spolupracovať. Takže ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Tešíme sa na vaše vstupné informácie a zaangažovanosť. A teraz dostane slovo pán Neuser, ktorý je našim spravodajcom k tejto téme, takže nech sa páči. Norbert, máš slovo. Veľmi pekne ďakujem, Linda. Ja by som e, popri pánovi generálnemu tajomníkovi e, ešte privítať aj bývalých e, členov výboru, ktorí vlastne pred 20 rokmi nám tu pomáhali na to, aby sa táto dohoda s Kotonou vôbec mohla spustiť a ktorí majú skutočne veľký záujem na tom, aby sa ďalej tá situácia po roku 2020 ďalej vyvíjala v pozitívnom duchu. Pán Konduns, milý Ken, ja si myslím, že je to veľmi dobré hodnotenie z vašej strany, pokiaľ ide o doposiaľ dosiahnuté stanovené ciele v rámci dohody s Kotonou pre nás tu v parlamente by bolo by samozrejme prospešne, ak by takéto hodnotenie bolo, prišlo už pred rokom, ale predsa len si myslím, že tá naša úzka spolupráca aj s komisiou nám pomohla pri tom, aby sme vypracovali takúto riadnu správu, ktorá sa vlastne venuje otázke perspektív, pokiaľ ide o možnú spoluprácu medzi krajinami AKT a Európskou úniou aj po období po roku 2020. Ja si myslím, že v rámci tohoto hodnotenia sa celkom jasne zvýznamnilo, aké pozitívne prvky tu sú obsiahnuté a tieto chceme zdôrazniť keď stále hovoríme o požadovaní ľudských práv, demokratických princípov a právnom štáte, tak vlastne máme určitý rámec vytvorený, v rámci ktorého môžeme tieto naše priority stále viac požadovať a takýmto spôsobom znásobiť aj tú vlastnú zodpovednosť jednotlivých našich partnerských štátov. Myslím si, že táto dohoda pokázala na to, že pokiaľ ide posilňovanie demokratických princípov a otázky ľudských práv, že to skutočne prinieslo svoje plody a áno, v niektorých prípadoch možno sú určité deficity, ale myslím si, že práve táto dohoda ponúka určitú možnosť tieto deficity eh, ďalej rozpracovať a kriticky, sa, kriticky k ním pristúpiť. Dosiahli sme to, že tu máme viaceré regionálne mechanizmy, pokiaľ ide o zvládanie konfliktov. Tieto by samozrejme mohli byť lepšie, ale napríklad teraz v Afrike sa veci pohli dopredu, pokiaľ ide o oblasť mieru a bezpečnosti, kde skutočne sa všetko vstavilo na regionálnu prevenciu konfliktov a riešenie konfliktov v tomto duchu. Myslím si, že dohoda s Kotonu v tomto takisto prispela, pokiaľ ide o migráciu krajín AKT do svetového hospodárstva, že sa to urýchlilo a takýmto spôsobom vlastne tie obchodné a hospodárske podmienky takisto sa pre tieto krajiny zlepšili. A pokiaľ ide o Európsku úniu, tam by som zdôraznil iba to, že vlastne tie všeobecné rozpočtové formy pomoci v tomto kontexte boli dôležitým krokom, boli zacelené na projekty, ale aj vlastne táto všeobecná rozpočtová pomoc, ktorá podporuje dobré hospodárske riadenie, ktoré týmto bolo umožnené v oblasti zdravotníctva, zdravia a vzdelávania. To sa takisto veľmi zlepšilo a to mm, samozrejme len vítame. Tie slabiny, ktoré samozrejme existujú a boli v našej správe pomenované a chceme sa im aj venovať, sú z môjho uhla pohľadu predovšetkým tam, kde vlastne hovoríme o možnostiach možnej spolupráce medzi 27 a 28 členskými krajinami Európskej únie a 79 členským krajinám je AKT. Takže ak by sme to spočítali, tak vlastne pri všetkých podujatiach OSN by sme získali väčšinu, ak by sme sa to dokázali zomknúť, napríklad pokiaľ ide o také témy ako napríklad klimatické ciele a rokovania o nich. A takisto je tu ešte určitá možnosť zlepšenia, pokiaľ ide o otázku rovnosti rodovej, kde si myslím, že tie výdobytky v rámci krajín AKT, v rámci vzťahov k Európskej únie nie sú až také veľmi významné a takisto treba určitú udržateľnosť. Pokiaľ ide o politické rozhodnutia, respektíve tí, ktorí tieto rozhodnutia robia v rámci krajina AKT. A pokiaľ ide o tie oblasti, politický dialog, obchodná politika, rozvojová politika, tak tomu by som chcel pripomenúť iba toľko, že článok 8, myslím si, príliš málo bol z našej strany zdôraznený, ale predsa len práve pokiaľ ide o spoločné valné zhromaždenie parlamentné, tam vždy je možnosť poukázať na tieto deficity, aby sme ich mohli potom riešiť. A pokiaľ ide o oblasť mier a bezpečnosť, Myslím, že tam sme takisto nesplnili všetky očakávania, hoci sa tu zaznamenalo určité zlepšenie a sú tu ešte určité možnosti, potenciál zlepšenia, pokiaľ ide o článok 13, kde vlastne hovoríme o výzvach, pokiaľ ide o migráciu. A v oblasti obchodnej a hospodárskej politiky si myslím, že tie výhody, pokiaľ ide o krajiny AKT, prevažujú. To znamená napríklad zabezpečil sa prístup do VTO, a chcel by som povedať, že vlastne ten európsky príklad regionálnej spolupráce, práve pokiaľ ide o oblasť hospodárstva v viacerých regiónoch, aspoň teda v niektorých regiónoch Afriky, tak to viedlo tak, že tam máme dobrú regionálnu spoluprácu, ktorá vlastne ďalej rastie. A pokiaľ ide o otázku rozvojovej spolupráce, tu si myslím, že práve pokiaľ ide o otázku boja proti chudobe, tam sa nám takisto podarilo dosiahnuť veľa, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť vzdelávania a zdravia, ale pokiaľ ide o oblasť prevencie konfliktov, tak tam by sme sa mohli angažovať ešte viac. A kriticky by som chcel poukázať na to, že členské štáty sa vzdialili od tej spoločnej európskej stratégie. To sme vlastne videli aj v rámci prípravnej fázy tejto správy, venujúcej sa obla- času po, kotonu, po dohode s Kotonu Takže my by sme viac žiadali, aby sa do toho vniesla tá väčšia kompetencia na jednotlivých krajín. Musíme presvedčiť tieto krajiny, aby sme, že skutočne takýmto spoločným právnym rámcom môžeme vytvoriť vynikajúce podmienky a takýmto spôsobom posilniť tú koordináciu medzi členskými krajinami navzájom. A posledná vec, čo je podľa môjho názoru taký presvedčivý, ale jednoduchý argument je, na to, aby sa na to všetko podarilo, treba sa spýtať otázku, že ako by Čína, ako by Spojené štáty americké sa chovali, ak by mali takúto dohodu, ako je dohoda s Kotonou, myslím, že oba veľké hospodárske bloky by si lízali prsty, ak by mali takýto rámec, rámec na spoluprácu. Takže aj my si musíme uvedomiť, že aký dôležitý pokrok, eh, aký je dôležitý ten pokrok v období aj po roku 2020. Ďakujem pekne komisii. Ďakujeme pekne. A teraz máme troch kolegov, ktorí sa prihlásili, že sa chcú vyjadriť Charles Görens, Amy Leeds a Heidi Hautala a takisto niektorí tieňoví spravodajcovia, Lola Sanchez a pani Hojbuk, ktorí sa síce nehlásili, ale chcú sa vyjadriť. Takže Emily áno, ale Lola nie. Dobre, takže... Takže pani Hojbuk, nech sa páči, tieňová spravodajkynia. A potom Charles Görens, Annie Leeds a Hedy Hautala, nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne, Linda. Ďakujem veľmi pekne, pán Duns. Je úplne jasné, že táto dohoda je veľmi dôležitá, aj bola veľmi dôvoda, dôležitá, vytvorilo to výborné podmienky na spoluprácu a je to dobrý rámec, že v týchto krajinách vlastne sme mohli rozvinúť takýto dobrý dobrú spoluprácu a kontakty. A keď hovorím o dobrej rozvojovej spolupráci, tak to zdôrazňujem práve preto, pretože mám dojem, že pokiaľ ide o tie tri piliere, politický dialog, hospodárska spolupráca a rozvojová spolupráca, že to všetko doposiaľ veľmi dobre fungovalo. A pokiaľ ide o tie ďalšie dva piliere, tak tam mám určité obavy. Pokiaľ ide o politický dialog, tak tam sme ešte v tých prvotných fázach a nie vždy to dobre fungovalo, to je náš záver, ale napriek tomu to vzbudilo určité vzájomné porozumenie, takže v tomto s vami súhlasím. A pokiaľ ide o obchod, dúfam, že som vás správne rozumela v tejto bode, pokiaľ ide o narastajúci počet takýchto obchodných zmluv, tak to bolo mm, medzi vo vzťahu AKT Európskej únie, alebo to bolo obojsmerné. Je to teda iba nárast, pokiaľ ide o to, čo AKT exportujú do Európskej únie, alebo je to aj na, obojstranné, či skutočne tie výhody týchto zmluv sú obojstranné, pretože tieto krajiny mali otvoriť svoje trhy aj pre nás. Tam vidím možno takú určitú negatívnu stránku. Hovorili ste, že tá diverzifikácia jednoducho sa neuskutočnila v dostatočnej miere a pokiaľ ide o krajiny AKT, pokiaľ ide o prerozdelenie toho blahobytu, tak tá vyváženosť vo viacerých krajinách jednoducho nezohrávala až takú úlohu alebo sa nerealizovala. V tomto vidím takisto veľmi veľký problém, pretože vlastne v záujme nás všetkých musí byť predovšetkým to, aby ľudia mali čo možno najširší benefit a prospekt z týchto dohôd a v tomto ohľade to jednoducho nevnímam. Takže ja si myslím, že tu musíme ešte veľa vecí pohnúť dopredu. A takisto vidím trochu problém, predovšetkým pokiaľ ide o Afriku, kde vlastne sa spustil proces, kde tá africká integrácia sa začala stavať alebo budovať, kde má vzniknúť nejaký jednotný vnútorný trh. A my musíme skutočne veľmi dobre dávať pozor na to, aby sme s našimi hospodárskymi zmluvami nepôsobili nejako rušivo. To znamená, do akej miery dávame týmto krajinám možnosť chrániť svoje trhy, aby sme nepôsobili nejako protekcionisticky. Takže tu mám určitý taký kritický pohľad na túto problematiku. A ďalšia otázka, ktorá sa týka vás. Práve ste tu zhodnotili, e, ako ste videli, tú situáciu, ako ju vnímate a neurobili ste nejaké náčaty do budúcnosti. Máme tu Európske centrum pre management politiky. E, tam je správa, pokiaľ ide o štyri možné scenáre do budúcna. Takže s ktorým z tých scenárov sa dokážete stotožniť vy? alebo s ktorým sa stotočne DEVKO, ktorým smerom by sa to teda malo uberať ďalej, či chceme ešte ďalej pokračovať v rámci tohto starého rámca, alebo či sa chceme venovať špecificky nejakým konkrétnym potrebám jednotlivých regiónov, respektíve niektorým konkrétnym oblastiam, kde sme boli doposiaľ aktívni. Takže to je jedna z tých otázok, ktoré som sa chcela spýtať, ak by bolo možné na to zareagovať to znamená pohľad do budúcnosti. A ešte posledná otázka. Komisia pravdepodobne asi v novembri urobí vyjadrenie k téme Brexit, to znamená Veľká Británia nie je nejakým malým partnerom, respektíve nie, je nemalou súčasťou z pohľadu donorskej krajiny v kontexte eh, krajín v rámci zmluvy Kotonu, takže ako s tým naložíme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Charles Görens. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že táto téma je veľmi dôležitá, pretože ten pohľad, ktorý vlastne my venujeme tejto problematike tých 16 rokov po tom, čo vstúpila do zmluvy táto zmluva z Kotonu, tak to je veľmi dôležité obdobie predovšetkým pokiaľ ide o externý svet, ale aj pokiaľ ide o in, eh, vlastne náš parlament, pretože my sme vlastne v minulosti tejto odmluve sme tu videli, že tu boli určité dive, eh, rozchodné hodnotenia a musíme sa na to teraz pozrieť. To znamená, mali sme tu aj predstaviteľa dvoru účtovníkov, ktorý vlastne poukázal na určité slabiny, pokiaľ ide o pokiaľ ide o tie rozchodné hodnotenia, ktoré častokrát dominovali v tlači. To znamená, myslím si, že veľmi dôležité podeliť sa práve o, túto, o toto hodnotenie v rámci nášho výboru, aj v rámci parlamentu, aj smerom na vonok, aby sme potom mali dobré východiskovú, dobrú východiskovú pozíciu voči e, našim partnerom. A ďalšia taká úvaha z mojej strany, pokiaľ ide o ten prechod dohody Lome na Kotonu, tak sme si vtedy slubovali určitý pokrok vo viacerých zorných uhloch, pokiaľ ide o zlepšenie programov. Tam sme chceli napríklad zaangažovať viacerých nových partnerov, pretože pokiaľ ide o súkromný sektor a občanskú spoločnosť, takisto zlepšenie výkonnosti politiky. Takisto sme si slubovali, že prejdeme na od prístupu štandardizovaného k takému prístupu individuálnemu a chceli sme to celé decentralizovať. Ja si myslím, že vo všetkých to oblastiach sa nám to vlastne podarilo, hoci ten pokrok je veľmi e, krehký. Musíme byť obozretní, keď hovorím napríklad o tej participácii našich nových aktérov, keď si uvedomujeme, že aké tu vlastne boli tie prekážky zo strany krajín AKT na to, aby sme umožnili zaangažovanosť občanskej spoločnosti a keď dnes vlastne vidíme, že ten dialog s občanskou spoločnosťou sa vlastne stal určitou normou v rámci tých správ alebo našich kontaktov v rámci krajín partnerských. Dalo by sa povedať, že je tu pokrok, ale nie je dostatočný, pretože predsa len ešte vidíme, že pokiaľ ide o implementáciu, tak pokiaľ ide tie veľké výzvy politické v oblasti rozpočtu, tak tam je ešte stále určitý deficit alebo aspoň nedostatočný prístup participácie občianskej spoločnosti. A pokiaľ ide o ten štandardizovaný prístup, áno, prišli sme skôr tomu konkrétnemu prístupu individuálnemu a teraz by som sa skôr venoval otázke tých neúspechov, mínusov, ktorým sa venoval aj pán uh, Konduns. Ja si myslím, že jedno z tých najväčších zlyhaní, hoci ste to povedali veľmi obozretne, je to, že sme sa nevenovali dostatočne práve rastu populácie. Myslím, že si treba priznať chybu na oboch stranách. V niektorých krajinách partnerských vlastne táto téma je veľmi delikátna, krehká, citlivá, predovšetkým v rámci nášho výboru napríklad sa venujeme tejto otázke iba okrajovo v rámci family planning, plánovania rodiny, aj pokiaľ ide o verejné zdravie, ako napríklad asistované porody a tak ďalej. Takže sú tu predsa len určité problémy, takže mali by sme sa pozrieť na to, čo môžeme urobiť my, pretože táto otázka je skutočne veľmi komplexná. Takže zaznamenali sme tu určitý pokrok. Myslím si, že išlo tu takisto o určité sluby, ktoré Kotono malo priniesť, pokiaľ ide o otázku medzinárodného práva. Tam sme pokročili napríklad, pokiaľ ide o najnovšie spory, tak tam sme zaznamenali pokrok aj v rámci našich európskych spojencov, predovšetkým pokiaľ ide napríklad o Medzinárodný súdny dvor, tak tam sa nám podarilo takisto dostať sa trochu viac dopredu vo vzťahu k našim partnerským krajinám. A pokiaľ ide o distribúciu príjmov, tak tam treba takisto povedať, že máme stále viac bohatých a viac chudobných. To znamená, v absolútnych číslach to treba vnímať ako reálny problém, kde vlastne medzinárodné spoločenstvo sa snaží nájsť určité riešenie v rámci tých cieľov, pokiaľ ide o udržateľné ciele rozvojové. To znamená, nástroje na to máme, Nemôžeme sa tváriť, že sa nedá nič robiť. Všetci sme teraz pred štartovacou čiarou a teda týka sa to tak európskych štátov ako aj našich partnerov v Afrike, ale predsa len sú tu problémy, ktorým sa musíme venovať. Verejné zadlženie štátu bolo veľkým problémom, skutočne veľkým hlavolamom v rokoch 2000. Potom sa tento problém trochu znížil, a momentálne sa znovu vracia a dosť takým znepokojivým spôsobom a treba to jednoducho správnym spôsobom vyhodnotiť a pokiaľ ide medzinárodné záležitosti, tak tam sme urobili určitý pokrok, ale otázka, kde skutočne treba vyjadriť polutovanie, polutovanie, polutovanie tak to je otázka spolupráce medzinárodnej, pokiaľ ide o veľké konferencie, tak tam jednoducho vidím, že musím povedať, že nie sú tu žiadne bloky v rámci Európskej únie a medzi krajinami AKT, pretože jednoducho sme rozdrobení a je to kvôli takej, takému nedostatku solidarity, keď napríklad porovnám úvodné slova, úvodné, ktoré tu boli, ktoré napríklad veľmi pekne predniesli predstaviteľia krajín AKT a predstaviteľia členských krajín Európskej únie. Tieto príhovory boli veľmi podobné, ciele boli rovnaké, spôsob bol takisto rovnaký a napriek tomu vlastne sa nepodarilo zosúľadiť a skoordinovať. Aspoň ja som mal taký pocit, že jednoducho e, ten výsledok naše spoločného snaženia nebol taký, ako by sme boli očakávali, takže to mi je veľmi ľúto a myslím si, že by sme sa boli dostali oveľa dej, ak by sme takto spoločne boli podporovali spoločný obchod a v týmto súhlasím s našou kolegyňou, ak by sme sa boli spoločne sústredili tým osobitostiam, ktoré vlastne naše krajiny spájajú a spájajú aj našich partnerov s našimi krajinami. Ja si myslím, že v tejto oblasti sme urobili síce dobrý pokrok, ale mohli sme urobiť väčší pokrok. Tie výzvy pred nami sú veľmi veľké, predovšetkým Brexit, tu nemôžeme omeškať e, nejaké konkrétne kroky. Myslím si, že musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme aj ďalej pokračovať v našej spolupráci. Ďakujem. Okay, thanks, thanks, Charles. Um... Ďakujem pekne, Charles Annelies. Ďakujem za tieto zaujímavé postrehy, pokiaľ ide o to vyhodnotenie. A takisto aj ďakujem za pripomienky kolegov, ktoré sú tiež relevantné. Mám konkrétnu vec, ktorú si spomenuli počas tej prezentácie, takže teda, sú tam isté nedostatky, pokiaľ ide o tie konkrétne nástroje, teda že e, právne záväzné, ale teda tá situácia nie je rovnako relevantná. Ako ste to presne mysleli? Je to relevantné pre našu e, na, pre náš výbor aj celkovo pre medzinárodný obchod, pokiaľ hovoríme o, o právne e, záväzných e, nástrojoch aj v iných oblastiach, ako napríklad textil a tak ďalej. Čiže to vás poprosím. Pokiaľ ide o financovanie rozvoja, Myslíte si, že by mal byť taký nejaký reset od DA, eh, že by sme to začlenili do postupov kotonu, teda ako celkovo rozvojová pomoc a jednotlivé programy fungujú, napríklad klimatická, klimatické zmeny, ten fond pre klimatické zmeny, či je to sa má otvoriť. Potom otázka rozpočtová v prípade Aid for Trade, ten sa uzatvára alebo znižuje. Možno by bolo lepšie slovo. Čiže to, akým spôsobom e, zohráva, alebo malo by zohrávať do budúcna nejakú úlohu. A potom, keď hovoríme o špecifických bodoch, pokiaľ ide o medzinárodný obchod, klimatické fondy, ja som bol tiež na konferencii e, v Keni, na konferencii UMTAT, o tom, konferencii UMTAT, o tej sme hovorili veľa, čiže ako toto má mať nejaký dopad na konferenciu OSN pre eh, SDG a máte pocit, že tam je už nejaký štrukturovaný prístup, pokiaľ ide o celý proces eh, z Kotonu a teda toho, čo bude nasledovať? A mali by sme mať eh, nejaký štrukturalizovaný program alebo postup, aby sme mohli vnímať, či môžeme spoločne spolupracovať na dosahovaní cieľov SDG, aby neboli iba také teoretické, aby sme naopak ich mohli napojiť na už existujúcu štruktúru, aby ten proces pokračoval. Takže to je možno zaujímavá otázka aj pre vás, aby sme takto posilnili našu kapacitu aj na našej európskej strane. Ďakujem. Thank you. Our next speaker is Heidi. Ďakujem, Heidi Hautala ďalej. Yeah, thank you, chair. Ďakujem pekne. Mám pocit, že prítomnosť krajín AKT na tomto stretnutí je pre nás veľmi dôležité, ak chceme porozumieť tomu, ako oni tieto otázky vnímajú. Ja tú situáciu vnímam ako pozitívne vyhodnotenie veci, ktoré boli dosiahnuté, ale sú tu aj isté problémy, ktoré komisia spomínala a nakoniec kolegovia tiež a tiež aj krajiny AKT. Myslím si, že čokoľvek e, bude nasledovať po Kotonu, musí e, obsahovať taký e, hladký prechod, aby tie pozitívne aspekty boli zachované a aby sme mohli otvoriť príležitosť pre nové myšlienky a nové postupy. A myslím, že regionalizácia je správnou cestou, ale zároveň si myslím, že treba mať aj nejaký spoločný rámec v našej spolupráci E, s africkými krajinami, s Kamekom a s týmito e, skupinami v rámci AKT. Myslím, že parlament jasne a správne zdôrazňuje, že chceme posilňovať politický dialog. A myslím si, že mnohé problémy sa e, môžu vyriešiť, keď budeme mať viac transparentnosti, viac účasti zo strany občianskej spoločnosti. A takisto chcem povedať, že máme isté Ehm, aj pozmeňovacie návrhy k našej správe, najmä zo strany Loli Sanchez, pokiaľ ide o tie rodové otázky. A to myslím, že musíme zdôrazňovať práve tieto politické otázky. Mali sme tu nedávno, nedávno štúdiu, kde sa e, jasne hovorí o tom, e, ako by bolo na prospech, keby v Afrike ženy sa viacej dostávali na tie rozhodujúce e, pozície. Bolo povedané, že aká tá respektíve dohoda z Kotonu nebola veľmi uspokojivá, nie je veľmi uspokojivá, pokiaľ ide o nejaké spoločné pozície alebo prezentácie postupy na medzinárodných fórach. A tam myslím si, že treba toho ešte urobiť oveľa viac. A myslím si, že tie fóra, ktoré dohoda z Kotonu e, poskytla, boli malo využité na diskusiu, pokiaľ ide o to, aké pozície všetky krajiny, všetkých 79 plus 28 by eh, mohli mať, eh, pokiaľ ide o rokovania o témach, ktoré súvisia napríklad s redukciou chudoby a tak ďalej. A potom chcem vedieť jednu vec, pokiaľ ide o parlamentné zhromaždenie. Ja som spolu ja predsedničkou jednej multilaterálnej parlamentnej eh, parlamentného zhromaždenia Euronest, to je veľmi odlišné ale treba povedať, že všetky tieto e, parlamentné zhromaždenia by mali byť reformované. Pretože jasne vidíme, že nie sú dostatočne atraktívne pre e, najmä europoslancov. Naozaj tí naozaj e, veľmi málo sa zúčastňujú na týchto schôdzach a treba to napraviť. Niečo je naozaj veľmi, veľmi zle. Dúfam, že sa dokážeme poučiť v rámci takýchto formácií. My v rámci Euronestu dnes e, sa skôr sústredujeme na konkrétnu spoluprácu, pokiaľ ide o to, ako Európsky parlament a jednotlivé jeho orgány môžu podporovať reformy v našich partnerských krajinách. Čiže to súdnictvo, rodové otázky, antidiskriminácia a tak ďalej. Čokoľvek príde po kotonu, ak tam bude ešte parlamentné zhromaždenie, treba, aby bolo naozaj reformované. Ďakujem. Ďakujem, pán Vente Bogdan. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne za tie prezentácie, aj pánovi Kuncovi, Duncovi. A my sme tu e, spomínali spolu s kolegami viaceré e, pozitívne aj negatívne veci, pokiaľ ide o dohodu z Kotonu. Ako povedali niektorí kolegovia, musíme to prepojiť aj na tie SDG zohľadniť aj e, možnosti e, ďalšej práce do budúcna, na čom ešte môžeme pracovať, kde môžeme v budúcnosti dosiahnuť konsenzus a tak ďalej. A mám takisto otázku, ako to bude vyzerať s novými prvkami, ktoré by mohli existovať tak, aby sme mohli prepojiť všetko to, čo sme teraz hovorili v rámci scenára postkotonu, aby sme mohli e, sa uistiť, že môžeme našu prácu týmto smerom zacieliť. Viem, že niektorí E, teda niektorí konkrétni kolega už na tomto pracujú, na tej správe a my sa pozrieme na to hodnotenie a na to, ako všetky tieto prvky sa po, potom navzájom e, prepoja. Ďakujem pekne, ja tiež chcem povedať pár vecí. Áno, vy ste spomenuli tie kľúčové body, ktoré treba riešiť. Otázka bezpečnosti, tá naďalej je aktuálna a chcem sa spýtať, e, keď sme sa pozerali na Kotonu pred mnohými rokmi, keď sme sa pozreli na bezpečnosť, teda štáty, ktoré sú navzájom v konfliktných situáciách, e, spory na hraniciach. Teraz máme novú situáciu e, terorizmu, neštátni aktéry, takže možno potrebujeme nový prístup. Viem, že je to taká možno um, ehm, neúplne súvisiaca otázka, ale treba sa pozrieť na to, ako tieto bezpečnostné otázky riešiť do budúcna. A som rád, že ste spomenuli aj ten rast obyvateľstva. My vieme, že tie čísla, najmä v Afrike, sú naozaj výrazné a vieme, že keď Európa mala problém v 19. storočí, keď tu bol príliš veľký e, rast obyvateľstva v porovnaní e, s rastom hospodárstva, tak vieme, čo sa stalo. Bol to vtedy nový svet, emigrácia do tzv. nového sveta a to, čo vidíme dnes do istej miery, je tiež výsledok chudoby a konfliktu a nie je to až také nepodobné. Na, tý, na túto otázku asi nie sú nejaké e, ľahké odpovede, ale rozumiem to nemôžeme nechávať e, vôbec neriešené, tak ako sme to robili doteraz, pretože keď sa problém e, nerieši, ani sa o tom nediskutuje, e, tak to je problém sám o sebe. Treba, aby sme mali úprimný dialog. Máme aj stretnutie potom s výborom AFED, spoločnosť schôdzu, sa budeme tiež rozprávať o migrácii a myslím, že to by mala byť prioritná diskusia. Naozaj hovoriť o týchto javoch, ktoré aj my ako Európania pociťujeme. a potom kritika ľudí, pokiaľ ide o partnerstvo z Kotonu a to financovanie častokrát je, že je tam slova flexibilita. O tom ste veľa nehovorili. Hovorili ste, že sa vytvorili projekty pre rôzne e, krajiny a potom, keď je kríza, tak potom nemôžete tie peniaze posúvať, pretože už sú viazané ku konkrétnym programom. A o tomto by sme sa tiež mali trošku viac rozprávať. Hovorí sa o tom aj na rade jednotlivé vlády, to spomínajú. Proste sme málo flexibilní, vytvorili sme, vytvorili sme všelijaké fondy, trust fundy, a tak ďalej a tak ďalej, ale ľudia sú častokrát skeptickí, pretože sa nevyužívajú primárnym spôsobom, respektíve členské štáty do nich neprispievajú, takže nebolo by lepšie mať taký finančný nástroj, ktorý je naozaj dobre nastavený a teraz máme diskusiu aj z AKT, pokiaľ ide o takýto finančný nástroj, ktorý by bol tzv. fit for purpose, pokiaľ ide o financovanie. A potom, čo povedala Heidi k, tej, k tým parlamentným zhromaždeniam. E, prečo tam chodí tak málo ľudí? Podľa mňa preto, lebo tam nie sú žiadne konkrétne výstupy. E, tam sa stretnú, rozprávajú, je to také veľmi byrokratické, častokrát najmä v rámci EPA, ten formát je rovnaký za každým. A vlastne nám sa tam ani nerozpráva o tých dôležitých e, témach. Sú tam všelijaké správy, ale netýkajú sa častokrát tých kľúčových tém, o ktorých ľudia rozprávajú. Možno <coughs> my to tak štrukturalizujeme trvá to celé mesiace, kým si nastavíme nejakú tému, potom sa niečo stane, potom to nemôžeme zmeniť. To všetko platí. Ale podobne ako iné orgány, ľudia proste sa budú zúčastňovať, ak budú mať pocit, že z toho niečo reálne aj vyplýva, že môžu ovplyvniť nejakú politiku, že sú tam nejaké konkrétne výstupy, vtedy tam budú chodiť. A naozaj toto je vec, ktorú by sme mali riešiť. Neviem, či sa ešte niekto hlási. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za tú prezentáciu. Ja som musel byť na inom výbor, takže sa ospravedlňujem. Ale to, čo ste povedali, to som si vypočul. A mám otázku. Som spravodajca, pokiaľ ide o koherenciu rozvojovej politiky a chcem sa spýtať, e, do akej miery reforma dohody z Kotonu zohľadní práve e, túto koherentnosť e, rozvojovej politiky. Ja mám pocit, že tieto dve témy sú navzájom veľmi úzko prepojené aj z agendu 2030 nakoniec. A teda budúcnosť tej koherentnosti závisí od toho, ako bude fungovať agenda 2030. Predpokladám, že dohoda s Kotonu e, by mala zdôrazňovať aj práve tieto otázky, o ktorých hovorím ja. A pokiaľ ide o budúcnosť vzťahov AKT EU po roku 2020, tam chcem povedať, že e, aj práve tento spravodajca e, pre túto otázku by mal byť zúčastnený na parlamentnom zhromaždení AKT EU. To by bola moja teda otázka. Dobre, ďakujem pekne. Okay. The ambassador from these Caribbean states wishes to take the floor. just... Máme tu zástupcu za karibské štáty, ale prepáčte, nemám napísané vaše meno, ospravedlňujem sa, takže prosím, vystupte. Ďakujem pekne. Som ambasadorka Išbel, zastupujem východokaribské e, krajiny, to sú štyri malé ostrovy vo východnom Karibiku, ale takisto som aj E, predsednička výboru ambasadorov alebo vyslancov. A chcem sa teda ešte vrátiť k tej správe, ktorá nám bola predložená e, kolegami z DEVKO a chcem konkrétne povedať, že vyjadral by som sa konkrétne k tým krajinám, ktoré zastupujem ja. Samozrejme, implicitne akceptujeme, že keď sa pozrieme na naše partnerstvo s EÚ a takisto na naše členstvo v rámci krajín na našej strane, tak samozrejme ani u nás tá homogenosť nie je úplná. Čo sa týka kapacity, čo sa týka našej veľkosti, čo sa týka akýkoľvek referenčných bodov. Takže implicitne akceptujeme, že výsledky akékoľvek analýzy nebudú homogénne, pretože ani my nie sme homogénna rodina krajín, aj z hľadiska možno nejakej solidarity tam istá homogénnosť je. A Hovorím to preto, aby som prešla 2-3 body veľmi stručne. Poprvé, keď sa pozrieme na analýzu obchodu a hospodárstva, tak kolegovia z DEFCO hovorili o tom, že EPA bola, alebo je veľmi instrumentálna, pokiaľ ide o to, že je dobrým katalizátorom rozvoja a posilneného obchodovania v rámci nášho regiónu. Naša skúsenosť bohužiaľ v rámci regionu Cariforum e, je trochu iná. Ako viete, my sme, bola, my sme boli prvá skupina, ktorá e, podpísala IPU a EPU a výsledky po pár mesiacoch, respektíve rokoch e, ukazovali veľmi málo pohybu nejakým zmysluplným smerom, pokiaľ ide o EPU. A teda je tu otázka E, budovania kapacít a, a tak ďalej. Samozrejme, to je tiež dôležité, ale potom my sa pozrieme na konkrétne výsledky, na to, čo sa stalo v realite, aká je prax a tie výsledky zďaleka nie sú také dobré. Dúfame, že v ďalšom kole to bude lepšie, aby sme dosiahli e, pokrok v niektorých oblastiach. Naše malé krajiny sa účastnili na negociácii EPA, pokiaľ ide o spoločnú skupinu Cariforum a mali sme tam na pamäti iba E, jednu vec. My nie sme výrobcovia tovaru, iba služieb. Máme tam e, e, malé krajiny, kde žije niekoľko 10 tisícov, maximálne 100 tisícov krajín, teda ľudí, pardon, v našich krajinách a preto nás zaujímajú iné veci. Cestovný ruch, facilitácia cestovania, kreatívny priemysel, kultúrny priemysel, aby sme mohli ukázať v rámci Európy našu um, kultúru, naše umenia. V tomto sa nič nepodarilo dosiahnuť. Toto je veľmi dôležitý aspekt IP, ale vlastne toto sa vôbec nenaplnilo. Dali nám isté rady, najnovšie teraz, že treba rokovať s každo, každým členským e, štátom EÚ a že máme, dať, máme dostať e, dočasné víza pre našich umelcov. Ale pre nás teda ten prísľub tejto dohody bohužiaľ v praxi sa nepotvrdil. Bol tu istý prísľub rozvoja, ktorý sa vôbec nenaplnil, musím povedať. A po druhé, e, v tej správe, ktorú sme nejako detálne nepreberali dnes, ale už sa o tom hovorilo na iných forách, tam sa hovorila otázka graduácie a naozaj mnohé krajiny AKT sa e, posunuli z kategórie chudobných do kategórie relatívne bohatších a to nás samozrejme veľmi e, teší, že sme to vykonali e, vďaka našim iniciatívam, aj vďaka e, takým partnerstvám, ktoré máme. Aj máme dobré partnerstvo napríklad s Európskou úniou. Je to silné partnerstvo, vy, naozaj také, také intenzívne partnerstvo. Ale keď použijeme pre malé ostrovné krajiny HDP ako jediný benchmark toho, či sme odolní alebo nie sme odolní, či sme silní alebo nie sme silní, to by nemal byť jediný benchmark, ktorý sa používa, pretože pre nás je istá dilema v tom, že nie sme natoľko chudobní, aby sme e, boli centrom pozornosti, ale nie sme ani dostatočne bohatí na to, aby sme mali problémy vyriešené. Proste sme, sme malé ostrovy, sú tam e, tie tropické cyklóny, ktoré nás ohrozujú a takéto podobné prírodné šoky e, a chceli by sme po Kotonu veľmi priamo hovoriť s našimi partnermi napríklad v rámci kabinetu e, komisára pre rozvoj, pokiaľ ide o nové nástroje rozvojovej spolupráce, ktoré by naozaj reflektovali realitu, akú máme, ako poznáme my. Ani sme ne, veľmi chudobný, ani nie je veľmi bohatý, ale máme isté potreby a na to by sme to chceli nastaviť. A potom e, tretia vec, máme záujem na tom, aby sme vybudovali náš privátny sektor. Vieme, že sú isté nástroje k dispozícii prostredníctvom EIB napríklad, ktoré e, majú za cieľ e, podporovať rast hospodárskeho súkromného sektoru, ale samozrejme ani tu nie je e, to riešenie iba jediné. Napríklad, keď sa pozrite na naše krajiny, východný Karibik, 86% eh, podnikov, to sú malé podniky, sú tam 1 až 4 ľudia, oni nemajú eh, možnosti na to, aby eh, žiadali o tieto peniaze, aby to administratívne zvládli. A preto potrebujeme nejaké záruky, niekoho, kto by ručil za tie podniky, v tom prípade už potrebujeme nejakým spôsobom rokovať s našou, našou centrálnou bankou, či nejakým spôsobom to riziko sa dá e, e, mm, iným spôsobom nastaviť. E, a teda o tomto tiež hovorím, keď hovoríme, že potrebujeme iné a konkrétne nástroje rozvojovej spolupráce, ktoré by boli nastavené na naše skutočné potreby. A potom posledná poznámka, veľmi sa tešíme na diskusie o budúcnosti alebo o tom budúcom rámci, pretože už aj v minulosti sme toho spravili veľa na jednotlivých fórach, aj na vašej strane, aj na našej strane. Hovorili sme o tom, ak, ako boli, aké boli výhody minulosti, aké boli náklady alebo tej spolupráce z minulosti, ale treba si uvedomiť, ako to funguje v rámci inštitucionálnych rámcov. Viem, že hovoríte aj o tej geografickej realite a môžeme o tom špekulovať, čo to presne znamená, ale treba sa rýchlo dostať do toho bodu, kde by sme mohli konkrétne diskutovať o tom, čo vy hovor, o, máte na mysli, keď hovoríte o nejakých geografických, špecifických charakteristikách, pokiaľ ide o inštitucionálne rámce, ktoré v praxi budú opisovať e, naše vzťahy v budúcnosti, na ktoré sa samozrejme tešíme. Takže ďakujem pekne a ďakujem za možnosť vystúpiť tu dnes. Thank you, Madam Ambassador. Ďakujem pani veľvyslankyňa. Veci, ktoré sa týkajú nástrojov, samozrejme budú predmetom prebiehajúcej diskusie ohľadom nového konsenzu o rozvoju, rozvoji. A ešte veľmi rýchle, chceš niečo povedať? Čas nie je veľa. Ďakujem pekne. Len jedna veta o dôležitej pripomienke pani veľvyslankyne, že EGNP nie je dostačujúcim meritkom pri získavaní alebo príjmaní eh, pomoci, pretože niektoré krajiny Karikomu môžu čeliť situácii, kde v dôsledku tropickej búrky napríklad celá HDP za celý rok bude v priebehu jednej noci vymazaná. Takže treba sa na to pozrieť. Pán Döns. Ďakujem pekne. Vy ste povedali, pani predsednička, že už nemáte čas. Pokúsim sa to spraviť stručne, neviem, koľko času reálne mám. Na úvod sa chcem vám poďakovať za pripomienky a otázky, ktoré podľa mňa už jednu vec jasne ukazujú, že to, čo máme, to, čo vedieme, je racionálna diskusia. Nie vždy tak tomu bolo, odkedy som sa začal zaoberať spisom, ktorý sa týka procesu pokotonu, tak e, na začiatku to bývala viac taká emotívna diskusia, ktorou riadili veľmi inštinktívne reakcie zo strany ľudí ohľadom toho, či vôbec má byť proces pokotonu alebo nie. Teraz sme sa dopracovali do fázy, kedy vďaka práci, ktorá bola realizovaná, vďaka tým diskusiám, ktoré sme už e, viedli, tak sa z toho stala skutočne racionálna debata. V mnohých tých e, vystúpeniach e, zaznelo, že je to formulované defenzívnym spôsobom. Ide o to, aby sme v rámci našej snahy niečo nepokazili zbytočne. Je to formulované pozitívnym spôsobom. Ide o to, ako by sme mohli sa chopiť tých silných stránok partnerstva a ešte ich posilniť a to aj zamýšľame spolu, teda v rámci toho hodnotenia, ktoré má poukázať na silné stránky, ale veľmi jednoznačne poukazuje na tie slabé stránky, nie preukazovať, že to nefunguje, ale skôr identifikovať priestor, kde máme smerovať energiu, tak aby sme sa ubezpečili, že to dokážeme spraviť lepšie, pretože je tu jeden nespochybniteľný záver a síce, že ešte stále dostatočne nevyužívame potenciál partnerstva toto sa výrazne prekrýva s prístupom, ktorý si osvojil pán Neuser v rámci svojho stanoviska. Plne s vami súhlasím, že by bolo oveľa lepšie, keby sme my mali takéto hodnotenie pred rokom. Ale ako viete, predchádzajúca komisia nebola príliš aktívna v tejto agende, takže my sme zdedili práve túto agendu a museli sme spraviť eh, veľa práce v rámci veľmi krátkeho času. Jedna z ďalších víziev, o ktorej samozrejme viete, eh, my rokujeme, respektíve eh, pripravujeme obdobie alebo proces pokotonu e, paralelne s ďalšími procesmi, čiže je tam veľká komplexnosť v rámci toho časového harmonogramu, respektíve kalendáru, ale určite to zvládneme. E, aby som sa teraz dostal k niektorým konkrétnym bodom, pani Hojbuch, tri piliere, ktoré kútku predstavujú jadro súčasného dohody o partnerstve. To je niečo, čo pravdepodobne v budúcnosti opustíme, pretože v troch pilieroch je stanovené niečo, čo e, v princípe predstavuje isté kontinuum. Nemôžete izolovať politiku od obchodu a od hospodárstva a od vykorenenia, eliminovania chudoby. To je jedna z vecí, ktorá poukazuje na to nedostatočné využívanie potenciálu a nemožnosti pokročiť dostatočne vo všetkých troch aspektoch. Hospodárska diverzifikácia je veľmi dobrým príkladom. Je pravda, ja som uvádzal ako príklad zvýšenie dovozov z krajín AKT smerom do EÚ a vyšší podiel, e, ktorý má dovoz z krajín AKT na teda vývoz z krajín AKT na dovoze do EÚ. E, ak sa na to pozrieme, tak sme najväčším obchodným partnerom krajín AKT Zároveň sme aj najväčším investorom v krajinách AKT. Ale to by sme mali zlepšiť a preto sa snažíme odraziť práve od takýchto dohodách o ekonomickom partnerstve, aby fungovali práve za týmto účelom, za účelom zlepšenia podnikateľskej klímy, podnikateľského prostredia, investičného prostredia, aby sme takýmto spôsobom dokázali zlepšiť atraktívnosť pre našich partnerov z AKT tak aby dokázali prilákať, zvýšiť tak domáce, ako aj zahraničné investície, čo je samozrejme e, podstatná časť tej agendy SDG a Európskeho konsenzu, kde ide o mobilizáciu príjmov, vrátanie mobilizácie domácich zdrojov príjmov a teda aj vrátanie investícií do súkromného odvetvia, súkromného sektora. To je nevyhnutná časť. Hovorili ste o hodnotení, ktoré sa pozerá spätne dozadu, hovorili ste o štúdiách, ktoré sú dispozícia, ktoré sú výhľadové, tak povediať. My to tiež robíme v našom jazyku, ako dobre viete, sa to nazýva hodnotenie a posúdenie vplyvu. Takmer sme ho ukončili, ešte stále však diskutujeme s radou pre regulačný dohľad, ale už to takmer máme a samozrejme posúdenie vplyvu bude dané k dispozícii v novembri ako pracovný dokument zamestnancov, staff working document, ktorý je schvalovaný komisiou e, paralelne s novembrovým oznámením, ktoré pripravíme. Teda nový dokument, e, prepracovanejší ako samotné hodnotenie, kde sa budeme zaoberať viacerými scenármi, kde budeme posudzovať aj tieto scenáre a potom nejakým spôsobom budeme odôvodňovať, obhajovať tú záverečnú voľbu takého preferovaného prednostného scenára. To bude ešte na kolegiu, aby to schválila a to bude vec e, na november Nebude to tak, ako sme pôvodne zamýšľali, e, nejaký právny dokument, ktorý bude obsahovať aj samotný rokovací mandát. My sme si zvolili cestu politického dokumentu, teda oznámenia, ale e, popisujeme tú preferovanú možnosť alebo voľbu. To nám umožní vstúpiť do dialogu s vami, s členskými štátmi, s krajinami AKT a lepšie pripraviť pôdu e, návrhu pre rokovací mandát, ktorý dúfame potom príde v lete 2017, pokiaľ ide o preferovanú voľbu kolegia, to je práve výsledok kolegia rozhodnúť o tom. V súčasnosti píšeme to oznámenie, budeme ho musieť e, dokončiť, e, bude to musieť prezidentnými útvarmi a bude to musieť byť schválené. Na budúci týždeň sa budete môcť pýtať komisára Mimicu na jeho preferovanú voľbu. Ja ako úradník e, sa necítim povolaný z tohto miesta to povedať ale myslím si, že si viete spraviť dobrú predstavu, ako uvažujeme. Posúdenie vplyvu, a teraz sa dostávam k tým bodom, ktoré spomínal Charles Görens. To hodnotenie je naozaj už eh, teraz verejné a dopadová štúdia bude takisto eh, zverejnená. My si uvedomujeme, že to je dôležité, aby tento dokument bol eh, verejný, pretože potrebujeme E, mať na to, aby mohla prebehnúť diskusia na základe takom objektívnom a stabilnom, nevždy tomu tak bolo, to ste nakoniec aj vy spomínali, boli rôzne interpretácie a tak ďalej, čiže dúfam, že tentokrát e, tento dokument aj dopadová štúdia k tomu dúfam e, prispejú a súhlasím aj s tou analýzou, ktorú ste spomenuli, pokiaľ ide o silné alebo možno aj slabšie body. Vaša analýza v zásade E, je v súlade s tým, čo som ja povedal tiež v tej prezentácii, ale ešte by som možno dodal jednu vec. My sa snažíme vždy e, pozrieť na ten film a nie na tú fotku. Keď sa pozrite na tú fotku e, a tu porovnáte s ideálnym svetom, tak vždy samozrejme nie sme tam, kde by sme chceli byť. Ale keď sa pozrieme na celý ten film, na to, ako sa tá situácia vyvíja, odkiaľ ideme a kam ideme, Eh, tak vtedy naozaj treba povedať, myslím si, že jednoznačne dohoda z Kotonu nám umožnila spolu s našimi partnermi dosiahnuť pokrok. Eh, pokiaľ ide o otázku spolupráce, pokiaľ ide o veľké výzvy globálnej agendy, máte pravdu. Diskutovali sme na, e, o tom aj s kolegami z AKT, e, Gomez a tak ďalej a naozaj my sme tiež frustrovaní, že napriek potenciálu, napriek tomu, že eh, častokrát mm, Európa aj tých 78 krajín v AKT majú rovnaké názory, majú podobné záujmy, tak pokiaľ ide o vytvorenie nejakej aliancie, nejakého spojenectva, aby to napríklad fungovalo pri hlasovaní na nejakej veľkej konferencii takto, tak nie vždy sa nám to podarilo. Eh, ale napríklad máme aj dobrý príklad v tomto ehm, eh, v tejto oblasti COP21 Paríž. Tam naozaj to spojenectvo zafungovalo a práve počas tých rokovaní sme vytvorili a preukázali tento politický leadership a konali sme spoločne. Pokiaľ ide o, to, o tú dopadovú štúdiu, tá nakoniec tiež ukáže, že keď sú naozaj veľké výzvy, že, že máme veľké výzvy pre toto partnerstvo a chceme vidieť, ako do budúcna by to mohlo fungovať viac, než tomu bolo v minulosti. Je to e, nakoniec súvisiace aj s tými inštitúciami. Pokiaľ, tak ako ste vypovedali, sa dopracujeme k tomu, že budeme identifikovať konkrétne, skutočné výzvy, o ktorých, na ktorých chceme spoločne e, pracovať e, počas veľkých konferencií, počas nejakého výročného hodnotenia a tak ďalej, tak vtedy hovoríme o konkrétnej veľkej výzve na nejaké ministerskej schôdze, E, počas e, možno nejakej parlamentnej e, schôdze alebo z parlamentného zhromaždenia, že to nie je iba nejaký, nejaký program, ktorý je napísaný, ale je že proste naozaj hovoríme o výzvach, o reálnych výzvach pre EÚ a pre AKP, tak vtedy to môže dobre fungovať. To by sme mali presne posilniť, aby tento cieľ bol silnejší v našom partnerstve, keď sú nejaké veľké body na svetovej agende, vtedy by sme takto mali spoločne postupovať, vtedy by sme sa mali takýmto spôsobom zmobilizovať. E, demografia, e, to s vami úplne súhlasím, e, máte správnu analýzu a sú to naozaj veľmi citlivé témy. Môžem iba súhlasiť. Aby sme sa teraz dostali k bodu, ktorý spomínal pán Líc, právne záväzná relevantnosť ja som v princípe len chcel povedať, že sme boli svedkami toho, ako právne záväzný aspekt e, veľmi dobre fungoval v rámci zmluvy v viacerých prípadoch, ale ako sa ukázal byť e, nedostatočný v niektorých iných oblastiach a práve kľúčovým príkladom sú tie podstatné náležitosti teda tá správa, riadenie, ľudské práva a tak ďalej, aj napriek tomu, že sú zasadené do právne záväznej zmluvy, ktorá, nebolo to samo o sebe postačujúce na to, aby to bolo naplnené, realizované. Možno by sme to mohli preto formulovať troška ináč a nie povieť, e, povedať, že právne záväzná relevantnosť sa nevzťahovala na všetky body. To znamená, že samotná existencia právne záväznej zmluvy sa ukázala ako nepostačujúca. Pokiaľ ide o pripomienky pani Hautala, transparentnosť, zodpovedanie sa, zapojenie občianskej spoločnosti, úloha žien, myslím, že plne súhlasíme, ako povedal Charles Görens, v porovnaní s minulosťou sme zaznamenali pokrok, ale je veľmi jasné, že to hodnotenie a ešte viac tie budúce dokumenty budú poukazovať na skutočnosť, že v budúcnosti budeme chcieť zaznamenať ešte väčší pokrok, silnejšia úloha pre národné parlamenty, väčšie zapojenie občianskej spoločnosti, silnejšie pôsobenie súkromného sektora. Takže konzultácie, ktoré už e, na papieri a v skutočnosti v sa zlepšili proti minulosti, a proti minulosti myslíme si, že je tu priestor, aj dobrý dôvod v rámci budúceho partnerstva to zväčšovať, zvyšovať ešte viac. Videl som aj text, ktorý o tom hovorí v stanovisku, ktoré budete schváľovať dnes po obede. A v tom jazyku, ktoré používate, tak e, to sa výrazne prekrýva aj s našim uvažovaním v tejto oblasti. Pokiaľ ide o väzbu, ktorú spomínal ďalší poslanec, e, a pokiaľ ide o tie SDGčka, ja už som o tom hovoril, je tu teda ten rámec SDG, potom je spôsob, ako to bude premietnuté do rozvoje politiky prostredníctvom toho konsenzu. A potom ide o tak povedať, geografickú scénu alebo divadlo tých 78 krajín AKT, v rámci ktorého sa budeme snažiť stanoviť ten správny rámec pre obdobie pokotonu. Pokiaľ ide o konflikty a bezpečnosť, ako ste povedali vy, pani predsednička, plne súhlasím a myslím si, že tá globálna stratégia, ktorá bola načetnutá, to už postihuje. Prechádzame od, eh, konfliktami, od konfliktov medzi štátmi k vnútroštátnym konfliktom, čiže prichádzame k úplne novej paradigme, čo už eh, nekorešponduje s niektorými našimi minulými analýzami, ale vzniká tu istý nový rozmer, ktorý súvisí s radikalizáciou a tak ďalej. Vidíme to v prípade Nigérie, Boko Haram, ďalej e, Al-Shabaab v Somálsku. To sú veľmi dobré príklady tohoto. Táto nová paradigma v rámci konfliktov a v rámci teda bezpečnosti, e, to už je súčasťou toho uvažovania, toho prístupu k tomuto procesu, ktorý prebieha po kotonu, aj tej diskusii. Pokiaľ ide o flexibilitu financovania. Súhlasím s vami. Aj nám, e, aj pre nás je to veľmi ťažké často, pretože peniaze sú viazané na to viacročné programovanie, sú tam nejakým spôsobom viazané. Nie je ľahké zabezpečiť flexibilitu. Zároveň vidíme, že hodnotenie poukazuje na to, že práve takáto dlhodobá stabilita, dlhodobé zameranie, ktoré tu presadzujeme, má svoje výhody ostávame v tom správnom smere a pomáha nám to vyhnúť sa tomu, že v rámci tých jednotlivých rokov e, nepresúvame peniaze zľava doprava len v závislosti od tých tragédií, ktoré sa odohrávajú. Ďalej zistujeme, aj keď sa pozrieme na súčasnú migračnú krízu, napriek tomu, že sa stala novou politickou témou, ktorá je vysoko prioritná a ktorú e, v rámci spolupráce, rozvojovej spolupráce sa snažíme tiež postihnúť a snažíme sa pozrieť na tie príčiny. E, nie je to v rozpore s tým, ako sme smerovali prostriedky napríklad do agendy pre chudobu. Čiže naozaj to súhlasí s tým, čo by sme mali e, robiť, pokiaľ ide o riešenie tých pôvodných príčin, len to získava istý nový, nový rozmer, novú dôraznosť ale nevyžaduje si to nové programovacie obdobie, aj keď v rámci toho preskúmania v polovici obdobia, ktoré budeme spúšťať, bude, pristúpime aj k niektorým eh, pri, prispôsobeniam. Eh, treba však istú flexibilitu v rámci tohto pomerne rigidného systému, to súhlasíme. A ďalej eh, samozrejme uvažujeme aj nad týmto zreteľom procesu pokotonu. Pokiaľ ide o otázku k PCD, áno, to je takisto súčasťou spôsobu, akým obdobie post-Kotonu zaintegruje závery ohľadne európskeho konzenzu, to znamená to spustenie toho rámca o udržateľných cieľoch. To znamená, máme dobrý, dobrý plán, pokiaľ ide rozvojové ciele v tejto oblasti Hm, sa pozrieme na našich partnerov, tak vlastne sme na tom najlepšie, ale predsa len vždy sa dá spraviť viac. To je jasné. A myslím si, že som sa snažil vyriešiť všetky tieto témy v rámci toho času, ktorý mi bol pridelený. Ďakujeme pekne aj my za veľmi komplexnú prezentáciu. Ďakujeme za zodpovedanie všetkých otázok. Myslím, že toto z našej diskusie urobilo diskusiu nie len po to, o diskusiu o téme po Kotonu, ale teraz pri ďalšom bode budeme zase hovoriť o ďalších témach, takže my ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli skutočne. Ďakujeme pekne. Okay, and we'll vote this afternoon on the Dnes popoludne budeme hlasovať o správe pána Neusera, takže teraz môžeme hneď prejsť k bodu číslo 5, kde ide o zvyšovanie efektívnosti rozvojovej pomoci. Poprosím vás, keď opúšťate, tak potichu miestnosť. Teraz prejdeme teda k bodu číslo 5, kde hovoríme o zvyšovaní efektivnosti rozvojovej spolupráce. Je to Budeme mať správu z vlastnej iniciatívy k tejto téme. Našim spravodajcom bude pán Preda, ktorý je takisto našim stálym spravodajcom, pokiaľ ide o koherentnosť politiky v oblasti rozvoja. Ide tu o veľmi dôležitú konferenciu, ktorá sa neskôr tohto roku bude konať v Nairobi 28. novembra až do 1. decembra a táto konferencia bude takým pokračovaním predchádzajúcich fór medzinárodných. Teraz vám môžem v stručnosti e, dať určitú históriu na to, aby ste sa lepšie aby ste lepšie pochopili to, prečo hovorím o efektívnosti rozvojovej spolupráce. V roku 2005 Európska únia a vlády prijali Parížskú deklaráciu o efektívnosti pomoci, ktorá identifikovala 5 princípov, pokiaľ ide o túto efektívnosť. Išlo o zhostenie sa krajiny, takisto zosúladenie s prioritami, koordinácia donorov, harmonizácia a spoločné zdieľaná zodpovednosť. To bolo ešte v roku 2005 a v roku 2008 AKRE sa vlády eh, sa stretli a dohodli sa na programe, že ten program z Paríža bol dobrý, ale treba urobiť ešte viac, pokiaľ ide o to zhostenie sa toho, aby táto rozvojová pomoc bola viac inkluzívna. toto sme hovorili, vládne organizácie, parlamenty, občanská spoločnosť a tieto opatrenia vlastne posilnili e, kapacitu krajín, aby zvládali tú situáciu same. A teraz, pred piatimi rokmi sme zase mali Busane v decembri 2011 fórum na vysokej úrovni, kde sa zriadilo globálske partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu, kde sme vlastne sa odvrátili iba tej pomoci k rozvoju. Naša komisia bola na tomto fóre v Busane svojho času a pán Preda, ja si myslím, že vy ste vtedy už boli spravodajca v roku 2011, ak sa nemýlim, k tejto téme. Takže teraz sa pripravujeme na ďalšie dôležité e, grémium, medzinárodnú konferenciu. Máme tu dvoch hostí dnes. Prvým je pani Gabusa, ktorá je z OECD a ktorá sa venuje príprave toho stretnutia konferencie v Nairobi a pokiaľ viem, tak vypracujete správu za OECD, pokiaľ ide o zefektívnenie rozvojovej pomoci, takže skutočne tu máme kľúčových rečníkov dnes do poludnia medzi nami. A takisto tu máme pani Sladkovú z Concordu, ktorá takisto e, sa sústredí na túto tému efektívnosti rozvojovej pomoci a pripraví túto medzinárodnú konferenciu. Takže takisto tu máme kolegov z DG Devco a títo sa e, chopia slova neskôr, ale predtým, ako začnú oni hovoriť, dostane slovo pán Preda. Nie, nie, on hovorí, že môže hovoriť potom, takže výborne. Takže môžeme začať a vypočuť si našich kolegov. Ako som povedala, budeme sa venovať tejto téme. Je to správa z vlastnej iniciatívy k tejto téme. Predtým, než bude tá konferencia v Nairobi, takže to je veľmi dôležitá téma našej práce toho nového koncenzu po období po v rámci tých našich cieľov. Takže teraz, pani Kbosa, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som skutočne rada, že som medzi vami. Áno, prišla som z OECD, zastupujem tu OECD. Ako istotne viete, OECD spolu UNDP je jedna z agentúr, ktorá podporuje efektívnu rozvojovú pomoc a chcem vám pripomenúť, hoci viem, že vy veľmi dobre viete, aký veľký pokrok sme zaznamenali v rámci tejto oblasti minulý rok, ale chcela by som vám pripomenúť niektoré dôležité rozvoje, ktoré sme zaznamenali špecificky, ktoré súvisia s rozvojovou spoluprácou. Rozvojová spolupráca sa takisto drasticky zmenila, ako viete, v posledných 10 ročiach. Význam pomoci sa znížil, áno, to je pravda, v porovnaní s predchádzajúcimi, v porovnaní so súkromnými financiami ale OECD monitoruje aj ďalej rozvojovú pomoc a rozvojové financie. V roku 2015 sme mali údaje, ktoré potvrdili, že rozvojové financie sú hlavným zdrojom externého financovania najmenej rozvinutých krajín. A ďalší rozvoj, pokrok, ktorý sme zaznamenali v rámci rozvojovej spolupráce, je, že zdroj rozvojového financovania sa takisto zmenil a istotne viete, že úloha súkromného sektoru občanskej spoločnosti teraz doplňa aj tie verejné financie, ktoré išli do rozvoja pomoci. Takže toto sú tie pokroky, ktoré ste spomenuli, pani predsednička, ktoré vlastne viedli k deklarácii z Bozanu. A na to, aby sme to všetci dobre chápali, Bozanská deklarácia bola podpísaná roku 2011 a vlastne ona zosúladila všetkých, všetkých zúčastnené strany v rozvoje pomoci, takže už nie iba vlády, to bolo v Paríži, ale takýmto spôsobom tu boli spúlovaní všetci aktéry, občianská spoločnosť, mimovládne organizácie, filantropy, na to, aby sa pozreli na efektívnosť rozvojovej spolupráce a aby sme skutočne našli riešenie, ako každý z týchto aktérov môže prispieť na základe svojich vlastných komparatívnych výhod. A vy viete, že komparatívna výhoda v súkromnom sektore pravdepodobne nebude taká istá ako v prípade vlád alebo v prípade občianskej spoločnosti. Takže Bozanská deklarácia vlastne viedla k Bozanskej dohode, kde sú stanovené princípy, ktoré ste spomenuli. To sa vlastne vyvinulo z Paríža, kde vlastne určité sú spomenuté záväzky jednotlivých zúčastnených strán. Ide tu o štyri princípy efektívnosti. Je toto zosúladenie, ownership, rozvojové priority jednotlivých krajín a zacielenie na rozvojových výsledkov a takisto záväzok, pokiaľ ide transparentnosť, odpovednosť, pokiaľ ide o rozvojové zdroje, ale takisto je tu aj nový prvok, ktorý sa týka inkluzívneho partnerstva, je to záväzok spolupracovať, aby sme jednoducho tie komparatívne výhody posunuli dopredu, aby to malo väčší dopad v prípade rozvoja. A ďalší dôležitý výsledok buzanského stretnutia je to, že sa zriadilo globálne partnerstvo, pokiaľ ide efektívnu rozvojovú spoluprácu a viaceré ľudia sa budú pýtať, že čo vlastne toto partnerstvo je. Je to e, gremium, ktorého úloha je monitorovať efektívnosť rozvojovej spolupráce, to znamená spája pravidelným spôsobom predstaviteľov rozvojových komunít na to, aby sme pozerali na to, ako sa im darí v rozvojovej pomoci, ktoré oblasti sú pozitívne, ktoré sú negatívne, kde sú výzvy, ako sa dá urobiť ešte viac, pokiaľ ide o dopad na rozvojovú spoluprácu. A na to, aby sa to dosiahlo, globálne partnerstvo spustilo tzv. monitorovací rámec. Je tam zhruba 10 indikátorov, ukazovateľov, ktoré sa z celosvetového hľadiska monitorujú, na to, aby sme videli, ako sa vlastne tým donorom darí, či rozpočet funguje, či sa využívajú systémy v jednotlivých krajín, či skutočne tie výsledky pomáhajú tým krajinám. Takže to je skutočne veľmi dôležitý pokrok v tejto oblasti, pretože tento monitorovací rámec vlastne generuje údaje a dôkazy, ktoré sú potom prezentované rozvojovým rozvojovému výboru pravidelným spôsobom na to, aby tu došlo k porovnávaniu tých výsledkov, na to, aby sa podporovala tá vzájomná zodpovednosť. To znamená, ide tu o dialog medzi rozvojovými krajinami, rozvinutými krajinami, zúčastnenými stranami na to, aby vlastne spoločne zistili, ako môžu postupovať lepšie a či skutočne dosiahli tie svoje ciele. Chcela by som povedať, že v kontexte agendy 2030 tu bola otázka, ktorá sa týkala toho, že či tieto výsledky ešte skutočne sú dôležité, či tieto princípy sú dôležité. Povedali ste, že tu bude vysoké, na vysokej úrovni Nairobi v novembri, decembri tohto roku, kde prídu sa zúčastnené strany na to, aby revidovali efektívnosť rozvojovej spolupráce. Takže tieto otázky sú veľmi dôležité. Je to veľké zhromaždenie form. Otázka je, či z toho niečo vzíde alebo nie, či ešte je to stále dôležité v súčasnom kontexte. A istotne pochopíte, že ja budem sa zasadzovať o to, že ide o skutočne kľúčovú agendu, ktorá je dôležitá. A chcela by som teraz vám ponúknuť niektoré z dôvodov, že na dôvodov, že prečo vlastne to, čo sa pripravuje v Nairobi, je dôležité pre všetky zúčastnené strany, aby tam všetci došli. Generálny tajomník OECD má určitú analógiu, ktorá je zaujímavá, kde hovorí o GPS, pretože každý využíva GPS každý deň a my vidíme, že efektívne princípy, keď vidíme GPS rozvojovej pomoci, vám povedia to, že kam treba ísť a akým spôsobom sa tam dostanete. A Prečo vlastne potrebujeme ciele a spôsob, ako sa k tomu dostať? Potrebujeme konkrétne ciele, kam sa chceme dostať a takýmto spôsobom príjmeme aj vlády k tomu, aby urobili určitý pokrok, pretože tieto sa potom merajú na základe eh, z pohľadu svojich voličov, z pohľadu svojich partnerov, to znamená, pokiaľ ide o ich efektívnosť, akým spôsobom v tejto oblasti teda postupujú. To ponúka aj určitý rámec pre zodpovednosť Rozvojové a rozvinuté krajiny sa držia týchto princípov a musia byť zodpovedné ohľadne toho, ako postupujú, ako sa im darí. Bude tu aj dialog na veľkej úrovni ohľadne toho, že ktoré sú kritické oblasti, kde treba urobiť ešte viac, kde treba postupovať lepšie. A toto vlastne častokrát vedie potom k tým výsledkom. My vieme, že tie Jednotlivé záväzky, ktoré tu máme, sú rôznorodé, ale väčšinou sa týkajú rozvojovej pomoci a Nairobi bude tým miestom, kde vlastne tieto záväzky v rámci podporovania rozvojovej pomoci by mali byť ešte efektívnejšie na to, aby sme tento program rozvinuli ešte ďalej, aby sme mohli o týchto témach podrobne hovoriť. Je dôležité, aby sa o nich hovorilo preto, e, pretože vlastne rozvojová pomoc je kľúčová, pokiaľ ide o implementáciu strategických cieľov. Takže toto je vlastne určité také pozadie a kontext, prečo to stretnutie v Nairobi bude veľmi dôležité. Ďalšia otázka, ktorú ste sa možno pýtali, je, že akým spôsobom my postupujeme v oblasti tých záväzkov efektívnosti plnenia rozvojovej pomoci, či skutočne pokrok máme nejaký v tejto oblasti. Ako som povedala, globálne partnerstvo každé dva roky monitoruje to, akým spôsobom jednotlivé medzinárodné komunity v rámci rozvoja pomoci zaznamenali pokrok a ja to vnímam tak, aspoň som presvedčená, že toto skutočne bol veľmi dôležitý pokrok, pokiaľ ide o spoluprácu rozvojovú. Monitorovacie kola pokázali na to, že to boli štrukturálne zmeny v rámci chovania partnera štrukturálnej pomoci, Väčšina rozvojových krajín vlastne majú teraz svoje vlastné rámce, ktoré môžu podporiť aj rozvinuté krajiny a donorské krajiny. Až 80 rozvinutých krajín vlastne podporujú tieto rámce, pretože to je v súlade s prioritami jednotlivých krajín. Takže to sa nedá spochybniť a vlastne to zosúladenie s tými rámcovými programami týchto krajín, to sa už nedá spochybniť. A pokiaľ ide o transparentnosť a prediktibilitu financovania, tak tie údaje nám poukazujú na to, že 80 rozvojovej pomoci nie je priamo zacielené, pokiaľ ide o tú predvydateľnosť, pokiaľ ide o dosiahnutie svojich cieľov. Sú tu ešte určité výzvy, pokiaľ ide o to, že akým spôsobom rýchlo tieto informácie sú vlastne e, spomenuté všetkým zúčastneným stranám, ale predsa len je to určitý pokrok. Again, over 80% of the development assistance is not untied, meaning not linked to conditions. Takže 80% tejto rozvojovej pomoci nie je spojených e, s nejakými konkrétnymi podmienkami a všetky, všetci aktéry rozvojovej pomoci sú vlastne zaangažovaní, pokiaľ ide aj o postup, e, ktorý bude v súlade s environmentálnymi cieľmi. Takže to je iba pár cieľov, ktoré som chcela spomenúť. Pokiaľ ide o tie ciele efektívnosti, tak tieto boli milníkom, pokiaľ ide o to, že chceme príjmeť krajiny rozvojové a rozvinuté na to, aby sme mali spoločné ciele. Ako sa už povedalo, pokiaľ ide o ten pokrok, tie čísla, ktoré poukazujú na to, že či sa tam dostaneme, tie ešte nie sú celkom presvedčivé, ale dostaneme sa tam. Znamená to teda, že pokiaľ ide o program pre rok 2030 a diskusie, ktoré budeme mať v Nairobi, či skutočne všetko je v poriadku a už vlastne nebude ani nič predlžené. Istotne, ako viete, ten program eh, pre rok 2030 je transformatívnym programom, to znamená, má aj dopady, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a aké sú teda tieto konsekvencie pokiaľ ide o tie ciele, tieto musia byť trvalé. Zaznamenali sme určitý pokrok, tie výsledky z roku 2016 ešte stále OECD spracúva a mali by byť pripravené už pre to stretnutie v Nairobi, ale celkovo sa nám darí v tejto oblasti dobre a pokiaľ ide dosiahnuť akceptovateľnej roviny, myslím si, že, idem, že je to dobre, ale určitý problém je, že tu je určitá stagnácia. Áno, zaznamenali sme určitý pokrok vo všetkých oblastiach, ktoré som už spomenula viackrát, ale zatiaľ sme tu nezaznamenali ešte pokrok. Konkrétne to znamená pokrebe určitý milník v tejto oblasti, to znamená, aké sú štruktúrálne prekážky. Niektoré z nich sú štruktúrálne na to, aby sme sa skutočne mohli v tejto oblasti pohnúť dopredu. A z tohto dôvodu vlastne aj niektorí niektoré zúčastnené strany nazývajú túto stagnáciu stagnáciou. Dosiahli sme určitý pokrok, ale teraz momentálne na čas, aby sme sa posunuli ďalej, urobili všetko preto, aby sme jednoducho tento dopad v rámci rozvoja pomoci ešte posilnili. A to bude veľká výzva v rámci Nairobi. Musím sa na to pozrieť na základe tých údajov, ktoré máme. Druhá výzva Nairobi, ktorú budeme mať, je to, že vždy, keď sa pozeráme na tieto princípy, tak vlastne ľudia si uvedomujú, že sa väčšinou týkajú verejných rozvojových aktérov je ťažké zaangažovať súkromný sektor, pokiaľ ide o témy napríklad využívania systémov jednotlivých krajín, prediktability, pokiaľ ide o ciele, ale globálne partnerstvo v Buzane eh, povedalo na to, že tu budeme mať v Nairobi cieľ, eh, vytvoriť takú platformu, kde každý bude môcť hovoriť o svojej komparatívnej výhode. Takže jedna z tých otázok, ktorá súvisí s rozvojovou pomocou, akým spôsobom môžeme takto potlačiť aj na súkromný sektor. Vieme, že SDG financovanie sa nebude realizovať, ak súkromný sektor nebude zmobilizovaný. Vlastne teraz ide, ak to tak môžem povedať, tu máme také hlavné moto tejto rozvojovej pomoci. A zaangažované súkromného sektor v rámci SDG ešte stále mali. Jednoducho treba viac financií. Takže to je diskusia o záväzkoch, na to, aby sme mali pákový efekt v rámci súkromných financií. Je tu celá diskusia o tom, ako sa to dá dosiahnuť. Treba znížiť rizika v oblastiach, ktoré nie sú až také profitabilné, aby sme tu mali aj partnerstva so súkromným sektorom, aby sa intervenovalo v takých oblastiach, kde ešte momentálne nie sú disponibilní. Ako tieto rozvojové nástroje môžu byť nacielené na dosiahnutie tohto? To je naša otázka. Rozvojoví aktéry jednoducho doposiaľ nie sú ešte pripravení na takéto kroky. Globálne partnerstvo, pokiaľ ide využívanie týchto cieľov, má prispieť aj k tomu procesu naznačenú zo strany OSN na to, aby sme sa pozreli na to, ako vlastne akty rozvoje pomoci pokrok, pokrok, pokrok, aký pokrok majú a akým spôsobom zaznamenáme konkrétne stanoviska vo vzťahu k tým údajom, ktoré hovorí o tom, ako medzinárodné spoločenstvo vlastne v oblasti rozvojovej pomoci postupuje, aby sme získali viac finančných zdrojov aj zo strany súkromného sektoru na to, aby sme zvýšili rozvojové zdroje. Takže to je všetko z mojej strany. Nairobi je miesto, kde sa budeme týmto témam venovať kde budeme hovoriť o všetkých detailoch, kde všetci zúčastnené strany budú za jedným rokovacím stolom, kde sa pozrieme na to, prečo tak postupujeme, ako postupujeme, prečo potrebujeme kritické zmeny a prečo vlastne, ak teda prídu zastúpení, zastúpené jednotlivé vlády, prečo by to malo poviesť aj k novým výsledkom v tom duchu, aby sme skutočne sa venovali tým témam, ktoré som tu práve spomenula, na to, aby sme zvýšili príspevky v rámci rozvojovej pomoci práve v tomto duchu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, veľmi komplexný a rýchly príhovor. V rámci toho, čo pripravujete v Nairobi, je to dôležité, aby sme pochopili, akým spôsobom tieto globálne konferencie prispievajú k riešeniu situácie. Teraz dostane slovo pani Sladková, tá prišla z organizácie Concord, to znamená, pozrite, predstavte nám na to, ako sa pozera na tú situáciu súkromný sektor. Ja pracujem pre Concord, je to Európska konfederácia mimovládnych organizácií, kde sú zastúpené platformy 28 členských štátov, takisto 20 sietí, ako aj tri asociované organizácie a reprezentujeme e, zhruba viac ako 2000 mimovládnych organizácií. Spolupracujeme a venujeme sa tomuto procesu už od Paríža a vlastne sme zaangažovaní do tohoto globálneho partnerstva pre efektívnu EU spoluprácu prostredníctvom platformy CSO. Ako si asi spomínate, bola som tu už pred dvomi rokmi, pred, ešte pred Mexikom, na to, aby sme vás informovali, aby vaša diskusia bola obohatená, pokiaľ ide o efektívnosť rozvojovej pomoci. Bolo to prvé stretnutie na vysokej úrovni, takže teraz by som vlastne sa chcela pozrieť na to, čo sa udialo od stretnutia v Mexiku. A istotne si spomínate minulý rok, Open Effectiveness bola jedna z dôležitých priorit, pokiaľ ide o konferenciu o rozvojovej pomoci a takisto to bolo prínosné aj pre summit SDG. Z Addis Abeby tu máme konkrétne záväzky, tak ako to tu bolo už povedané, a tak sa tu berú do úvahy aj úlohy globálneho partnerstva a UNDCF. Ale robí sa to vlastne v sekciách, ktoré sa týkajú vlastne tých finančných pomocných tokov. Európska únia premeškala veľkú príležitosť na to, aby efektívnosť rozvojovej pomoci bola globálnym štandardom pre všetky toky, ktoré do tejto oblasti idú. Je pravda, že efektívnosť je vlastne koncept, ktorý vzýšiel z tejto témy, ale princípy demokratického vlastníctva, inkluzívneho partnerstva, transparentnosti, zodpovednosti a výsledkov, tieto všetky vlastne zostávajú naďalej relevantné, pokiaľ ide o všetky toky finančné do rozvojovej pomoci. Takže uvediem príklad. Princíp demokratického vlastníctva, čo to vlastne je? Je to tu na to, aby rozvojové snahy boli koordinované a zjednotené v rámci rozvojových stratégií, ktoré by vlastne vlastnili ľudia rozvojových krajín. A toto zasadnutie, to znamená to druhé stretnutie na vysokej úrovni, je kľúčovou výzvou na to, aby sme zabezpečili, aby tieto princípy boli aj ďalej zmysluplné pre nové financovanie v rámci oblasti rozvojovej pomoci. Táto výzva vlastne bude na agende, ako to už bolo povedané, jedna z priorít. Takže je to príležitosť na to, aby sme budovali na tom, na čom sme sa už dohodli, tie naše stane záväzky, vrátanie záväzkov z tzv. nedokončeného biznisu z Paríži a Ankary. Musíme uzavrieť tieto diskusie v rámci týchto tém, musíme ich posilniť a posilniť ich implementáciu. Takže chcela by som vám pripomenúť, že už nemáme žiadny iný žiadnu inú možnosť monitoringu, ktoré by bolo porovnateľné s tým, ktoré pripravujeme. Preto si treba pripomenúť ešte raz dôvod, prečo tu máme existenciu GPDC. Je to vlastne aj v odsieku 36 v rámci dohody z Busanu. A je to hlavná podpo- ide tu predovšetkým o podporu a posilnenie zodpovednosti, pokiaľ ide o plnenie záväzku na politickej úrovni a posilnenie GPDC ne, tu nemá byť na úkor zodpovednosti ako takej. Takže dúfame, že to druhé monitorovacie kolo bude dosť na to, aby sme revidovali pokrok, ktorý sa momentálne zaznamenáva, ale nie len, že či to je skutočne či, založené na zdravých údajoch. Tam, kde bol zaznamenaný nedostatočný pokrok, tak tam individuálne krajiny jednoducho musia urobiť korektívne opatrenia na to, aby znovu išli správnym smerom. Takže čo vlastne Concord robí? Každý rok Concord kontinuálne monitoruje e, efektívnosť monitor rozvojovej pomoci v rámci Európskej únie a týchto krajín. To znamená, každý rok tu máme takúto správu. Vidíte poslednú Robíme to už 11 rokov, to znamená, že skutočne máme veľmi veľké skúsenosti a chcem vám pripomenúť, že pokiaľ ide o výsledky minulého roku, tak to možno naznačí aj to, čo bude v správe tohto ročnej. Náš prehľad vlastne vyjavil to, že väčšina členských krajín k Akre a k Parížu pristupovali ako k záväzným záväzkom Bohužiaľ, podporná implementácia bola oslabená od stretnutia v Busane. Viac než polovica týchto krajín tieto ciele do svojich rozvojových rámcov nezapracovali. A, a keď ich aj zapracúvajú, tak vlastne tam nie je obsiahnutý prvok implementácie týchto opatrení. To znamená, Nemecko napríklad má e, oddelenie efektívnosti v rámci ministerstva Taliansko, Rakúsko a Rumunsko Zasa rozvojové ciele a ich efektívnosť plnenia majú v rámci zákona ukotvené, ale zatiaľ iba Taliansko je takým dobrým príkladom ohľadne toho, ako sa dá pohnúť dopredu, pretože vlastne Taliansko je takým um, príkladom, kde je špecifická pracovná skupina, ktorá sa venuje práve tejto téme. Luxembursko má akčný plán oficiálny, pokiaľ ide o túto tému ale napríklad Slovensko a Španielsko tie začlenili iba niektoré z týchto princípov do svojových rozvojových stratégií. Takže pokiaľ ide o tie pozitívne výsledky, väčšina z európskych krajín zaznamenali pokrok, pokiaľ ide o dve spoločné stratégie Európskej únie, išlo tu o transparentnosť a spoločné programovanie v rámci krajín Európskej únie. Bohužiaľ, čo tu máme, je ten trend, že v krajinách Európskej únie sa priority, dáva priorita súkromnému sektoru. To je taký kľúčový, to je, taký, to je taká kľúčová téma aj v rámci prípravy konferencie v Nairobi. Chcela by som však pripomenúť, že zároveň organizácie občianskej spoločnosti majú menej príležitosti na to, aby sa zaangažovali. Dvere sa otvárajú takmer všade pre súkromný sektor a tradiční rozvojoví aktéry sa od nich očakáva stále väčšia zodpovednosť, ale od súkromného sektoru sa táto zodpovednosť až tak neočakáva. Donory musia jednoducho urobiť všetko preto, aby táto rozvojová pomoc skutočne sa držala princípov, ktoré boli stanovené na medzinárodnej úrovni. Takže čo e, očakávame, že by EU spravila v Nairobi, my ako Concord? pred stretnutím v Nairobi očakávame, že Európska únia sa zhodne na ambicioznej spoločnej pozícii, e, tak aby e, bol dosiahnutý pokrok, aby sa podporilo dobré partnerstvo aj takého inkluzívneho charakteru. Toto nie je možné vykonať bez e, konkrétnych nejakých časových deadlineov alebo časových harmonogramov a e, potom Európska únia musí e, naplniť e, tie záväzky, ktoré má v oblasti rozvoja, aby podporila aj snahu o monitorovanie naplňania takýchto záväzkov prostredníctvom plnej participácie na správe o progrese a takisto tým, že predloží správu o snahe EÚ a členských štátov, ako implementovať princípy Busanu minimálne raz za dva roky, tak aby sme sa uistili, že EU a členské štáty a ich e, spoločná snaha e, z UNDCF sa bude venovať otázke transparentnosti. To všetko má e, v praxi byť vykonané a preto by mala EÚ posilniť monitorovacie schopnosti, pokiaľ ide o túto dohodu z Busanu. Chcem pripomínať, spomenúť, že monitorovací rámec GPDC obsahuje e, všetkých e, jednotlivých aktérov, vrátane občianskej spoločnosti a prispieva k posilňovaniu vzájomnej transparentnosti, pokiaľ ide implementáciu prísľubov a záväzkov a podpory e, dialogu medzi rozvojovými partnermi. Sme presvedčení, že to je veľmi dôležité, ak chceme spoločne konzultovať a diskutovať o výsledkoch GPDC a monitorovacích správ, takisto aj správu Európskej komisie, pokiaľ ide o túto tému a napríklad aj pokiaľ ide o naše správy, e, pokiaľ ide o efektívnosť e, o tú rozvoju e, efektívnosť. A takisto vás žiadame ako členov Európskeho parlamentu, aby ste oslovili Európsku komisiu, aby sa zorganizovala nejaká výmena názorov zo strany aktérov ešte pred Nairobi. A potom posledná vec, Chcem vás všetkých e, pozvať aj na spustenie a uverejnenie našej správy. E, to bude ešte mesiac pred e, stretnutím v Nairobi, kedy ste tam všetci teda vítaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, máme tu aj zastupcu Európskej komisie, ktorý tiež, alebo ktorá potom tiež vystúpi, aby sme si počuli práve túto stranu celej situácie. Pán Preda, nech sa páči. Merci infiniment, Madame la Présidente. Euh, merci pour euh, les interventions qui viennent d'être faites. Ďakujem pekne, pani predsednička aj ostatným e, kolegom, ktorí vystúpili. Ďakujem, chcem sa tiež vyjadriť k tejto téme. A pokiaľ ide o kontext môjho e, návrhu, tak máme tu iniciatívnu správu iného e, výboru, pokiaľ ide o efektívnosť rozvojovej spolupráce. Chcem takisto e, potom spomenúť niektoré otázky, ktoré podľa mňa sú dôležité, pokiaľ ide o túto správu. Ako ste správne povedali, ja som spravodajcom, pokiaľ ide o 4. fórum na vysokej úrovni o efektívnosti, o rozvojovej efektívnosti. A bolo to tu už aj pripomenuté, pokiaľ ide o to partnerstvo z Busanu a Mali sme tu isté obdobie reflexie, konceptuálnej reflexie. Pamätám si, boli tu diskusie o tom, či je vhodné z efektívnosti pomoci prejsť na nejaký koncept celkovej efektívnosti rozvoja a e, pokiaľ teda ide o celkové výsledky e, rozvoja ako takého. Prešlo 5 rokov vtedy a tieto diskusie sa trochu pozmenili a mám pocit, že dnes už hovoríme skôr teda naozaj o efektívnosti rozvoja ako takého. A boli tu rôzne mm, prejavy pokrok, ktoré budú dosiahnuté, pokiaľ ide o partnerstvo z e, Busanu, e, mm, potom tu bol Páriž, Akra a snažíme sa naozaj definovať medzinárodný štandard, pokiaľ ide o efektívnosť rozvojovej pomoci, tak ako e, je to prepojené na všetkých jednotlivých aktérov ja chcem pripomenúť, že máme tu leadership e, orgánov a krajín a máme tu orientáciu smerom na výsledky a prostredníctvom akcií, ktoré dlhodobo znižujú chudobu a nerovnoprávnosť e, týchto rozvojových krajín. Potom e, Máme tu partnerstvo s týmito krajinami na základe princípu vzájomného rešpektu, máme tu e, vzájomnú e, transparentnosť alebo vzájomnú zodpovednosť. To všetko sú také pekné e, myšlienky a Busan predstavuje naozaj istý pozitívny krok, pokiaľ ide o inkluzívnosť jednotlivých rozvojových aktérov. Tam sme zaangažovali jednotlivé krajiny, jednotlivé občianske spoločnosti v týchto krajinách, aj súkromný sektor v týchto krajinách a v Busane sme takisto hovorili o tom, že sú tu veľmi, veľmi dôležité e, prvky pre rozvoj, ako napríklad ľudské e, práva, ako napríklad potreba e, kvalitnej administratívy alebo kvalitných inštitúcií. A vytvorili sme takisto v Busane istý inštitúciálny mechanizmus, v rámci ktorého je možné posunúť ďalej dialog o efektívnosti rozvojovej pomoci, a súvisiacich témach. A pre mnohých partnerstvo z Busanu naozaj predstavuje vizionárskú dohodu, ktorá naozaj zmenila celú paradigmu rozvojovej pomoci. A prešli sme z nejakej severo-južnej um, perspektívy, ten, kto dáva, ten, kto pri, dostáva, skôr na taký, taký koncept vzájomného partnerstva. To je veľmi dôležité. Uh, a v rámci druhej e, dohody e, svetového e, partnerstva, pokiaľ je rozvojovú pomoc, ako ste povedali, toto stretnutie sa uskutoční koncom roka v Nairobi a podľa mňa je dôležité, aby Európsky parlament sa opäť na tieto otázky pozrel. Nie je to preto, že by sme chceli to iba nejako administratívne odsledovať, aj keď myslím si, že máme záujem aj na tom pozrieť sa na to, do akej miery tie záväzky, ktoré sme v úsene prijali, sa aj v praxi zrealizovali. A naozaj ide nám o to, aby ten rozvoj fungoval, aby e, fungoval dlhodobo, tak ako sme sa povedali už aj v Addis Abeba. A práve preto otázka efektívnosti e, rozvojovej pomoci je veľmi, veľmi dôležitá. Myslím si, že Európska únia zohráva dôležitú úlohu a to tak pri normách, pri štandardoch rozvojovej e, spolupráce, rozvojovej pomoci a takisto aj pokiaľ ide o e, rozvoj alebo pripravovanie agendy 2030 a naďalej chceme e, byť lídrom v týchto otázkach a chceme hovoriť aj o synergiách medzi týmito bodmi a o tomto presne sa aj v Nairobi hovorila Európska únia naozaj E, robí všetko e, preto, aby sme vylepšili tú transparentnosť, aby sme vylepšili tú krátkodobú, to krátkodobé programovanie, aby sme sa sústredili na tie tzv. krehké alebo zraniteľné krajiny, aby sme lepšie mohli merať naše e, výsledky. Myslím, že toto všetko sú veci, na ktorých pracujeme a netreba byť k sebe nejaký príliš prísny, keď sa tak až autostigmatizujeme v úvodzovkách pokiaľ ide výsledky Európy, pokiaľ ide medzinárodnú spoluprácu a rozvojovú e, pomoc, ako sme nové princípe prijali v roku 2015 a to bol tiež e, e, moment, kedy sme podporili práve tieto mm, princípy transparentnosti a visibility alebo viditeľnosti tejto pomoci. Samozrejme, vždy sa dá toho spraviť viac. Treba analyzovať to, čo sa dá zlepšiť, ako ďalej zlepšiť efektívnosť rozvojovej pomoci a Zároveň ale platí, že sme už e, dosiahli pokrok v tom zmysle, že sme možno v trochu inej logike, v inej dynamike, ako ešte tomu bolo pred 5 e, rokmi. A pokiaľ je Nairobi, tam chceme zdôrazňovať práve e, efektívnu spoluprácu, to, to, tento aspekt partnerstva a spúšťanie alebo realizovanie agendy 2030 v duchu inkluzívnosti a e, zrýchlenia e, e, tejto realizácie. Toto sú tie dva dôležité prvky. Ale zároveň chcem zdôrazniť aj otázku synergie. My chceme, aby rozvojový, rozvojová pomoc, ako je to uvedené v princípe 17, e, fungovala tak, že máme tu aj e, dohodu o službách v prospech rozvoje pomoci, tam je to uvedené. A e, treba naozaj rozmýšľať nad tým, ako presne toto v praxi realizovať. Máme tu veľa aktérov, ktorí treba zohľadniť, e, niektorí z nich monitorujú práve tú busanskú dohodu a je podľa mňa jasné, že treba okrem e, tejto artikulácie teda nachádzať aj isté možnosti synergie, či už je to ten, e, to svetové, celosvetové globálne partnerstvo, alebo to je práve tá konferencia v Nairobi, alebo iné podoby rozvojovej pomoci. A ja si rád vypočujem aj názory mojich e, kolegov ako spravodajca. Je to pre mňa skvelá príležitosť e, tieto vaše vstupy e, do toho celého procesu začlení, pretože, ako som povedal, som na začiatku celého tohto procesu spravodajcu. Dobre, ďakujem pekne. Určite mnohí kolegovia radi vystúpia a radi vám tieto vstupy poskytnú Annelies, Eleny, Títo všetci sa prihlásili. Ešte niekto? To by asi teda malo byť e, všetko. Myslím, že týchto ľudí by sme mali stihnúť. Annelic, nech sa páči, budem stručný. Ďakujem pekne za to, čo ste povedali. Aj za to, ako ste zhodnotili ten busanský proces a pokiaľ ide teda o ďalšie kroky Myslím si, že by sme mali byť e, transparentnejší, pokiaľ ide o tie reálne čísla, kritické čísla. Páči sa mi ten e, prístup, ktorý vy ste spomínali, naučiť sa alebo poučiť sa, čo už v praxi v jednotlivých členských štátoch e, funguje. Treba naozaj z toho vychádzať. Pomenuli ste napríklad Taliansko, to je by mohol byť istý osvedčený postup, ako toto dať na európsku úroveň. Takže treba by naozaj konkrétne otvorene o týchto veciach hovoriť. takisto ste spomínali, že súkromný sektor by mal zohrávať dôležitú dôležitejšiu úlohu, s tým súhlasím, ale takisto ste povedali, že SDG Finance a naozaj my sme, my sme mohli vytvoriť nejaký ramec SDG Finance, ale čo to v praxi znamená, aké sú to programy SDG Finance? Treba najprv vedieť, aké sú ciele konkrétnej krajiny a každej krajiny, aby sme vedeli, aké majú ciele až potom to môžeme nejako nastaviť, ako som už povedal aj predtým, čo to znamená napríklad pre náš klimatický balíček. Môžeme e, podporovať krajiny, aby sa dopracovali k tomuto bodu. Čo to znamená pre dobré e, správovanie krajín. Čo to znamená pre ženy, pre vzdelávanie e, žien, pre nejakú rodovú spravodlivosť. Takže to sú dôležité veci, čo ste povedali a naozaj treba o nich transparentne hovoriť a hovoriť aj s tými krajinami, s ktorými pracujeme, aké sú ich ciele, a potom povedať, e, čo z toho hľadiska a e, čo z toho vyplýva z hľadiska finančného. A e, potom sme to mali nejako možno porovnávať, aby sme vedeli, do akej miery to naplňame, nejaký monitorovací proces, aby sme si mohli odčiarknúť potom, či naozaj postupne naplňame jednotlivé ciele alebo nie. Ďakujem za tie vaše vyjadrenia a takisto aj pánovi Predovi za to, že ste taký otvorení. Možno by sme mohli mať aj nejaký brainstorming, sadnúť si a prebrať jednotlivé možnosti s kolegami, aby sme zdôraznili, že naozaj je to dobrá e, príležitosť teraz ešte pred Nairobi e, dať nejaké veci do popredia a povedať, že naozaj my chceme dosiahnuť konkrétne výsledky a nie iba sa e, rozprávať, ako ste vy, pán spravodajca, veľmi správne povedali. Ďakujem pekne. Rani Turkaus. I will speak in Greek, so please put your headphones on. Ďakujem pekne, budem hovoriť po grecky, takže prosím, dajte si sluchatka. Ďakujem pekne. A chcem povedať, že ešte by sme, aspoň, aspoň ja by som chcel zájsť ešte ďalej, než aký je ten duch tej správy alebo tie technokratické pravidlá, o ktorých e, tak často hovoríme. Shall I start from the beginning? θα ήθελα να πάω λίγο πιο πέρα από την... takže chcela by som e, ešte ísť o krok ďalej, než kam zasahuje e, tá správa, teda to je ten technokratický pohľad e, na realitu, aký dnes, alebo ktorý dnes prevažuje. My na tomto výbore tiež tomu častokrát tak pristupujeme. Chcem sa vám poďakovať aj k vašim alebo za vaše príspevky. Keď som bol aj v Busane a povedal som tam tie isté veci, ktoré poviem aj tu dnes. E, v tom čase, keď sme mali Concordia, som bola zástupkynia rôznych mimovládnych organizácií a možno do istej miery naďalej ich zastupujem. A teda e, otázka neefektívnosti. To súvisí s tým, že ignorujeme realitu, ktorá e, v praxi existuje. A my častokrát si nenastavujeme priority pokiaľ ide o to, ako rozvojovú pomoc vykonávame. Dávam konkrétny príklad, čo skoro bude Nairobi. A prosím vás, nezatvárajme sa tam iba v, konferenč- v tomto konferenčnom centre alebo v tom hoteli Hilton. Poďme sa prejsť aj do slamov v Nairobi. E, to je oveľa e, E, reálnejšia, zaujímavejšia záležitosť. Keď napríklad e, máte gastroentritídu, tak e, nemôžete napríklad prestať e, e, piť tú vodu, ktorú e, tam e, v skutočnosti pijete, napriek tomu, že kanalizácia dobre nefunguje v tejto krajine. Alebo teda o, e, realita je taká, že odpadová voda z jednotlivých slamov sa tam dostáva do, tej, e, do toho hlavného zdroja e, vody. Taká je proste realita a my to hovoríme ako občianská e, spoločnosť. Keď sa spýtajte nejakého lekára v malom, malej nemocnici niekde v Afrike, keď sa ich spýtajú, čo, keď sa ich spýtate, čo potrebujú, oni povedia laparoskopický systém. Chcú vykonávať laparoskopické operácie, ale v skutočnosti častokrát nevedia v praxi, alebo nemôžu v praxi ani tie tradičné operácie e, vykonávať. Čiže treba zohľadňovať, e, aké majú oni skúsenosti, aké majú možnosti predtým, než im niečo um, ponúkneme. Máme 10 projektov, máme rozpočty 20 miliónov na každý projekt pre jednotlivé e, africké krajine, krajiny a z tých krajín 10 krajín bolo schopných mať prístup k týmto projektom. Pokiaľ ide o tie solárne panely. E, deadline vlastne končí e, dnes a nie, nehovoríme teda o tých, ktoré e, vytvárajú elektrínu zo solárnych e, panelov, ale e, z veterných e, zdrojov. Nikto sa o to neprihlásil. Ja som napríklad v prípade Rwandy pomáhala tú žiadosť písať, potom e, bol deadline, E, ten vypršal a oni povedali, že právny rámec im neumožňuje o takéto niečo im požiadať. Čiže pokiaľ nebude reforma ich systémov a pokiaľ e, nebude vylepšenie judikatúry, alebo teda súdneho systéma, systému v jednotlivých krajinách, tak proste sa nikam neprepracujeme, pretože nevytvoria sa tie projekty infraštruktúry, ktoré by umožnili um, rast a rozvoj e, v danej krajine alebo v danom regióne. Takže áno, je možné, že niekto tú lehotu dnes stihne a nakoniec budú mať teda prístup k tomuto inovatívnemu systému, ktorý bol e, poskytnutý alebo ponúknutý aj iným krajinám. Samozrejme, nie je to krajina, z ktorou sa bežne, e, alebo ktorú bežne riešime. Oni potrebujú nejaké... To, to čo bežne oni robia, sú, sú nejaké projekty, e, ktoré ukazujú, ako by to mohlo fungovať. My, ak respektíve takto ešte je to otázka korupcie, a potom častokrát sa robia z toho tak, tzv. show projects. E, e, my sme mali do toho regiónu, mali by, mali by sme ísť do miestnych komunít, na úroveň miestnej vlády, regionálnej vlády, aby sme sa sústredili na konkrétne e, na, ten konkrét, na tú konkrétnu úroveň. Samozrejme, ja si myslím, že pokrok bol dosiahnutý, nemôžem to nejakým spôsobom popierať. Napríklad úmrtnosť detí sa znížila, e, e, úmrtnosť e, žien pri rodení, to sa zlepšuje, očkovanie, miera očkovania, to sa zlepšuje, ale častokrát naďalej máte tu pacienta, ktorý potrebuje napríklad lieky na AIDS, potrebuje ich zadarmo, a ak to chce dosiahnuť, tak musí 6 hodín peši cestovať v autobusovej zastávke a potom tam nastúpi na autobus, ten odvezie tam, kde ho otestujú, či vôbec naozaj AIDS má, až potom dostane tie lieky, pretože Svetová zdravotnícká organizácia vám nedosta- ne- nedá lieky, pokiaľ nemáte dôkaz e, e, z laboratória, alebo potvrdenie z laboratória, že naozaj máte HIV a pokiaľ ten človek musí to všetko absolvovať, tak sa vlastne nikdy ani v praxi nedostane e, k tomu, aby tie lieky e, sa k nemu dostali do, do, do, toho, do tej fázy sa vlastne nikdy ne, neprepracuje. E, čiže treba poznať e, tieto regióny, treba ich poznať e, v praxi, ako to tam naozaj funguje. Podporujú ich rôzne financie, či už súkromný sektor, alebo Európska únia a tak ďalej, ale my sme si nemali myslieť, že sme už našu prácu spravili a že máme čisté svedomie. Treba investovať naďalej, investovať do ľudí, do vylepšovania ich zdravia a treba byť tam prítomní naozaj v teréne bez technokratov, ale s našimi ľuďmi, ktorí dosah, do, dosiahnu to, aby naozaj e, tá pomoc dostala k tým konkrétnym ľuďom. Charles Gorens. Ďakujem. Diskusia ukazuje, že pokiaľ ide o efektívnosť rozvojovej pomoci, častokrát hovoríme takým technickým spôsobom a zároveň je to aj politická diskusia. Dnes sme hovorili o otázkach, ktoré sú do veľkej miery motivované e, skôr takým technickým pohľadom na vec. Vylepšovanie transparentnosti, efektívnosti, aké sú výsledky a tak ďalej. To sú také technické prístupy k veci. E, a potom, e, ak budeme k tomu pristupovať takýmto spôsobom, myslím, že môžeme naozaj situáciu zlepšiť. OECD spustila tento e, celý proces, pretože je to jediná organizácia na takéto úrovni, ktorá už v 90. rokoch zohrala nejakú pionierskú, ale naozaj prekopnickú, prekopnickú úlohu, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Ale e, to je skôr taká teória, že by sme teda mali používať metódy OECD na E, odmeranie tých pokrokov alebo toho pokroku, ktorý bol v rozvojovej oblasti dosia, e, ktoré boli dosiahnuté v tejto oblasti. Čiže je to otázka aj trvalej udržateľnosti týchto e, politik. A chceme mať lepšie výsledky a za použitie menších zdrojov, chceme mať zjednodušené prístupy, najmä pokiaľ ide o E, teda tie konkrétne výsledky a chceme zabraňovať aj tomu, aby sa vytvárali nejaké dvojité e, alebo nejaká zbytočná duplicita. A z tohto pohľadu aj Európska únia, aj naše partnerské krajiny, aj OECD zároveň sú súčasťou aj problému, aj súčasťou riešenia. Súčasťou riešenia, to som povedal, myslím si, že OECD naozaj spravilo všetko, čo sa dalo spraviť preto, aby E, tá efektívnosť bola e, zlepšená. A máme tu e, príklad presne toho, ako je to súčasť aj problému, aj riešenia. Veľká výzva na najbližšie roky je otázka nerovnosti. Prostredky na znižovanie nerovnosti, ak to mám zjednodušiť, sú zlepšovanie fiskálnych systémov, daňových systémov, teda výber daní a potom otázka prístupu k sociálnemu zabezpečeniu. Ak chceme zlepšiť efektívnosť a účinnosť v tejto oblasti, treba, aby všetci mali rovnakú interpretáciu týchto otázok. Ale pokiaľ ide o prístup k sociálnemu zabezpečeniu, a platí to nielen iba v chudobných krajinách, ale aj v bohatých krajinách do istej miery. Mali sme napríklad túto diskusiu v Spojených štátoch pred pár rokmi a do dnešného dňa republikani e, spochybňujú e, ten aj malý pokrok, ktorý bol v tejto otázke dosiahnutý v USA. Čiže G20 tam v zásade e, členi, členovia G20, G20, ktorí sa častokrát nevedia zhodnúť, sú zároveň členmi OECD a platí, že treba sa zladiť aj na úrovni G20 aj OECD aj Európskej únie tá prezentácia, ktorá tu e, bola aj zo strany zastupkyne e, Concordu, aj ďalšie kolegyne, e, hovorila, hovorili ste o tom, že treba sa sústrediť na metódy, na techniky, na tie technické otázky. A potom tá druhá stránka je tá politická, ako som spomínal. Thank you, Lola Sanchez. Ďakujem pekne, Lola Sanchez. Gracias, Linda. Ďakujem pekne, Linda. Pred desiatimi rokmi e, komunita e, e, donorov podpísala dohodu v Paríži, pokiaľ ide efektívnosť rozvojovej pomoci. Ako povedal predám, mnohé veci sa spravili dobre, ale myslím si, že treba sa pozrieť aj na tie nedostatky. Treba sa pozrieť na to, ako vylepšiť v jednotlivých aspektoch postupy rozvojovej pomoci. Nie je ľahké povedať, do akej miery sa ciele naplnili, ale správa do 14 hovorí, že nie je jasné, či sa dosahuje pokrok, pretože tie informácie, ktoré máme k dispozícii, je ich málo. Máme málo dát, málo údajov a to e, znamená, že iba čiastočne boli splnené záväzky najmä zo strany e, darcovských krajín. A e, vyplýva to z viacerých dôvodov. Poprvé, agenda sa nejako postupne rozdielovala najmä od Busanu, keď sme sa sústredovali teda na pomoc, samozrejme pomoc je iba spôsob, ako dosiahnuť e, rozvoj, ale ten nám prispel, prispel k tomu, že máme také vágnejšie tie ciele. A e, e, donory majú síce ambicióznu agendu, ale nie sú tam záväzné e, ciele, takže keď ich nesplníme, tak vlastne nie je tam žiaden náklad alebo žiaden trest, ktorý by s tým súvisel, tak povediac. A potom Európska únia, dostretnutia v Busane, Európska komisia e, zohrávala veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o to, aby táto agenda bola na, e, naozaj prioritou aj pre členské štáty, aj pre OECD prostredníctvom napríklad zavádzania konkrétnych návrhov Máme tu konkrétny príklad v Európskom konsenze pre rozvoj, ale v poslednom čase Európska komisia už e, takýto leadership nevykonáva a zase, že žiadna krajina ani žiadny iný aktér ju v tomto nenahradil. Potom ďalší faktor. E, naozaj také základné zmeny, ak chceme dosiahnuť efektívnosť. Ako povedal pán Abdel Malek, riaditeľ skupiny, e, najdôležitejšie je dosiahnuť zmenu správania je pravda, že niektoré krajiny spustili e, reformy, ktoré e, pripravujú e, realizovanie tejto zmeny, ale ešte to tiež nie je na také úrovni, ako by to malo byť. Pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc, to je možno vec, ktorá je koherentnejšia s princípom efektívnosti, ale Takisto sa viac sústredujeme na napríklad princípy ako blending, alebo teda celkovo súkromný e, sektor a ten už nie je tak jednoznačne efektívny. A potom posledná vec, chýba nám jasná vízia, pokiaľ ide, ktorý, o to, ktorým smerom ideme. Máme tu málo e, m, príkladov toho, že tento prístup funguje a skôr sa sústredujeme na ciele e, rozvojovej pomoci, máme tu klimatické zmeny a niektorí ľudia sú plus taký posadnutý s tým súkromným e, sektorom. A po Paríži naozaj máme tu veľa otázok. A dnes e, v rámci agendy 2030 efektívnosť pri tom je skutočnosti ešte dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Je pravda, že treba ju e, revidovať, reformovať, aby sme zohľadnili nový kontext, ale takisto nie je pravda, že teda, aby sa nám nestalo to, že to naše dnešné sústredenie bude znamenať, že zabudneme na to, čo sme si dohodli e, v Paríži a že budeme mať negatívny dopad na uh, život ľudí e, v danom alebo daných regiónoch. Dúfam, že pán Preda na to bude pamätať. Takisto dúfam, že na tomto výbore budeme robiť všetko preto, aby Nairobi bolo úspešné a aby všetky tieto ambiciozne slova, ktoré tu hovoríme, potom aj e, z nich vyplynuli konkrétne aktivity s konkrétnym cieľom, aby všetky e, toky smerom e, k e, rozvojovej pomoci naozaj rešpektovali tento princíp efektívnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Haltala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bola v ako ministerka za medzinárodný rozvoj Fínska a spomínam si, že jeden z kľúčových zdrojov napätia v rámci tej schôze stretnutia, to sa týkalo, akým spôsobom viac zohľadniť úlohu, ktorú plní občianská spoločnosť to treba ešte viac potvrdiť, dať tomu väčší dôraz v rámci nadchádzajúceho stretnutia v Nairobi. A osobitne si myslím, že tá výzva spočíva v tom, e, nakoľko boli zapojené krajiny BRICS, takisto mnohé krajiny z juhu, kde tá predstava alebo koncepcia participácie občianskej spoločnosti zrejme nie je na úrovni našich štandardov. To je teda výzva, ktorú budeme musieť e, naďalej riešiť Myslím si, že v Buzane bolo pozitívne, že India a Čína, ak e, som to správne pochopila, prispeli k tým záverom a nakoniec v konečnom dôsledku podpísali. E, mňa by zaujímalo vypočuť si od e, našich rečníkov, akým spôsobom zmenila participácia účastníkov z krajín BRICS celú tú situáciu, celú scénu je určite nevyhnutné, aby boli zapracovaní do rovnakého rámca. E, samozrejme, v mnohých situáciách oni zdôrazňujú úplne iné štandardy, než tie, na aké sme my zvyknutí. Ďalšia dôležitá vec v rámci procesu Buzane, ktorý vedie až k Nairobi, je otázka, akým spôsobom boli tie stavebné bloky, stavebné kamene z Busanu implementované. A bolo ich viacero týchto stavebných kameňov. Ja spomeniem len niekoľko, ktoré sa mi zdajú byť veľmi dôležité. Tie krehké štáty, aké, akým spôsobom sa ten proces partnerstva prejavil na otázke tých krehkých štátov. Ďalej veľmi dôležitá vec, ktorá nebola ešte riešená v rámci tejto diskusie doposiaľ v našom parlamente, sa týka mimoriadnej dôležitosti znižovania fragmentácie rozvojovej pomoci. Pretože je tu veľká, veľký objem peňazí, ale niekedy tie peniaze sa rozbiehajú nespočetnými smermi, bez toho, aby boli zaručené výsledky. Došlo k teda k nejakému zníženiu toho rozdrobenia, tej fragmentácie pomoci. To je otázka, ktorú tiež smerujem na rečníkov. A musíme zase znova zdôrazňovať že spôsob, akým nastavená tá pomoc nebola úplne evidentná z toho, čo zaznelo v Busane, aj napriek tej širokej participácii. Ja si ale myslím, že efektívne partnerstvo v rámci globálnej rozvojovej spolupráce je nevyhnutnosťou a musíme sa všetci ubezpečiť, že všetky tie zásady z Paríža, z z Busanu budú v konečnom dôsledku implementované. Ja ďakujem pekne za to, že ste vysvetlili tie nedostatky implementácii. Takže také dosledovanie tohto procesu je veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za mnohé informácie, ktoré sme dostali. Heidi Hautala sa práve dotkla otázky rozdrobenia fragmentácie prostriedkov, ktoré sa rozbiehajú do rôznych smerov. A tu by som rada spomenula jeden problém, a ktorý mi spôsobuje veľké starosti a síce aktuálna diskusia o otázkach migrácie to vedie k tomu, že tie hodnotné zásady účinnosti sú nejakým spôsobom zanedbávané a často krok po kroku sú úplne opúšťané a opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany pred migráciou, a ja hovorím úplne umyselne ochranu pred migráciou a nehovorím riadenie migrácie, by mali byť financované stále viac a viac takých osobitných fondov, ktoré sa nachádzajú mimo rozpočtu EÚ a tým pádom e, nespadajú pod našu parlamentnú kontrolu. To je ale len jeden aspekt a odhľadnúc od toho princípu účinnosti a vzájomnej povinnosti zodpovednosti, vzniká u mňa otázka, ako je to v prípade týchto opatrení z pohľadu zásad ownership a alignment, teda vlastníctvo a nastavenie prispôsobenie. Ďalej musíme konštatovať, že v rámci globálnej stratégie, ktorá bola predložená zo strany EAD v júni, je explicitne uvedené, výslovne uvedené, že spolupráca v oblasti rozvoje musí byť zacielená, a budem citovať, e, dlhoročné programové cykly by mali byť e, pružnejšie, a tie zdroje by mali viac tiec do takých osobitných fondov. Od pána Kemsa sme dnes ráno počuli, že práve tá dlhá doba trvania a spolahlivosť toho financovania je istotne vec, ktorá sa ukázala byť pozitívnou. A tu chceme ísť smerom flexibilizácie. A ja si už poviem teda otázku, ako sa to dá zosúľadiť alebo je to v rámci toho partnerstva, tej spolupráce rozvojovej, je to na rovnakej úrovni, keď e, istý, veľmi rýchlým spôsobom a možno zodpovedajúc aj potrebám, momentálnym potrebám Európskej únie, dávame niektorým krajinám a zas ostatným ich povedzme odopierame alebo nedávame tieto prostriedky, že mám tu isté obavy. Ja chcela by som poprosiť spravodajcu, aby riešil aj takéto otázky v správe e, na to, aby sme mohli riešiť tie globálne výzvy a aby sme mohli presadzovať agendu 2030. Naozaj si to vyžaduje viac spolupráce a účinnej spolupráce v oblasti rozvoja a určite nie menej. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz komisia Chantal Nissen, vedúca útvaru pre pomoc a účinnosť, účinnosť pomoci. Čiže bez pochyby osobno, osoba, ktorá sa pripravuje na Nairobi. Celý tým, áno, náš sa pripravuje na Nairobi v tejto chvíli. Aktuálna informácia z našej strany ohľadom toho, čo si myslíme a kde sa nachádzame v rámci našich príprav na Nairobi. Komisia je súčasťou riadiaceho výboru GPEDC, pričom e, zastupuje e, Európske spoločenstvo, e, Európu E, budú tam e, traja spolupredsedovia, čo skoro budú štyria, pretože riadiaci výbor sa rozhodol prijať štvrtého predsedajúceho, kde bude istá rotácia medzi občianskou spoločnosťou, novátkami a takisto organizáciami ostatnými. Samozrejme, pripravujeme sa spolu s radou a e, vítame správu pána Genesis parlamentu v rámci príprav na Nairobi. Takisto je tu dokument, e, ktorý zhrňa e, výsledky, ktorý bol zostavený vyslancom Kamalom pre hostiteľov z Kene. A podľa nás je tento dokument dôležitý a musí byť mimoriadne ambiciózny. A GPEDC sa dostáva do kontextu agendy 2030 a takisto samozrejme Adisu E, mal by zachovať kľúčové zásady, ktoré boli dnes e, diskutované. My si ale myslíme, že príklad, ktorý dal humanitárny summit s tými diferencovanými prístupmi v závislosti od špecifík e, jednotlivých oblastí, malo by to byť vnímané ako istý, istý model do budúcnosti. Komunity donorov sú veľmi viditeľné a prítomné v rámci GPEDC, ale definitívne musíme do toho zapojiť oveľa výraznejším spôsobom aj súkromný sektor a takisto rastúce ekonomiky a krajiny strednopríjmové. Vieme, že to globálne prostredie, v rámci ktorého fungujeme, je už veľmi rozdielne a títo menovaní aktéry musia byť oveľa viac zapojení do GPDC. E Musíme teda nájsť spôsoby, ako ich vo väčšej miere angažovať. Takisto musíme zabezpečiť inkluzívny proces rokovaní, pokiaľ ide o tento dokument o výsledkoch, ktorý nebude spočívať len na New Yorku alebo sa točiť okolo New Yorku, ale ktorý bude zohľadňovať aj ostatné geografické oblasti, ktoré sú dotknuté. Myslíme si teda, že veľkú mieru práce ešte treba spraviť, pokiaľ ide o dokument. Ďalšiu verziu predpokladáme v polovici septembra. Budeme sa ňou veľmi pozorne zaoberať a je dôležité, aby aj tento výbor bol zapojený do tohto dokumentu, do vypracovania, aby ho skúmal spolu s nami. Predsedníctvo e, bude pripravovať, vypracovať e, návrhy záverov rady pred e, HLM, pred týmto mítingom na vysokej úrovni. To bude veľmi dôležité samozrejme a samozrejme koordinujeme naše kroky aj s členskými štátmi a organizujeme technický seminár Eh, konkrétne 19. až 21. septembra, kde budeme diskutovať o rôznych oblastiach, kde budeme musieť eh, zabezpečiť implementáciu. Takisto robíme monitorovaciu správu, kde si ujasňujeme, kde sa nachádzame. Tak komisia, ako aj členské štáty, pokiaľ ide o naplňanie záväzkov, ku ktorým sme pristúpili, tak ako sme to spravili aj pred 24 mesiacmi pred eh, schôdzou samitom Nairobi. Čiže stáva sa z toho taký bežný postup, bežný prístup, e, kde si ujasňujeme, čo robíme a kdo, ako to robíme. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá pred Nairobi, ale ktorá bude dôležitá aj po Nairobi a tým je mandát GPEDC, ktorý je treba prehodnotiť, preskúmať. Musíme samozrejme, ako sme už vraveli, posilniť e, väzbu na implementáciu agendy 2030. Musíme tam zachovať tie kľúčové zvojové zásady ale potrebujeme sa oveľa viac sústrediť na implementáciu na jednot, úrovni jednotlivých krajín. Chceme sa ubezpečiť, že monitorovanie, tak ako hovorila aj kolegyňa z OECD, bude pokračovať a že väzba na agendu 2030, ako aj následné kroky follow-up a preskúmanie review budú zabezpečené a že budú prispievať k naplneniu, správnemu naplneniu tej agendy 2030. Diskusia by sa mala týkať rozsahu pôsobnosti, doplnkovosti a toho nastavenia alebo toho fungovania samotného GPDC. E Spomínala som, že vypracovame vlastnú správu. Takisto iniciujeme prípravu plenárnej schôdze k HLM to súvisí s väzbami na agendu 2030. E, sme veľmi silne zapojení a naďalej budeme silne zapojení do monitorovania vývoja a do monitorovania týchto dvojročných záležitostí. Samozrejme sme súčasťou aj rôznych iniciatív stavebných takých kameňov, čo nazývame busanské iniciatívy, pokiaľ ide o transparentnosť mobilizácie domácich zdrojov, partnerstiev CSO a spoločného programovania kde sme e, mali aj e, nedávne závery rady, ktoré hovoria o posilnení spoločného programovania. Spoločné programovanie sa takisto chystá a takisto spoločné aktivity, ktoré budú súčasťou nového konsenzu o rozvoji. Čiže následne k tomu spoločnému programovaniu si budeme ujasňovať, ako lepšie zabezpečiť implementáciu, spoluprácu. To je len taký stručný update, kde sa nachádzame. Ďakujem pekne. Čiže zaznelo viacero otázok. A ešte pán Gerens, nech sa páči. Áno, mám otázku, pokiaľ ide o neprítomnosť SVČ na dnešnom stretnutí, služby pre vonkajšiu činnosť, možno, že je k tomu vysvetlenie. Mohli by sme povedať, že pokiaľ ide o všetky tie body, kde sa vyjadrila komisia, že to je identický pohľad, aj pokiaľ ide o SVČ a, kom- a náš výbor. My spolupracujeme s SVČ, pokiaľ ide o všetky tieto otázky kooperácie a pomoci, predovšetkým pokiaľ ide o spoločné programovanie, kde vlastne skutočne spolupracujeme veľmi úzko, ale aj v ostatných oblastiach spolupracujeme, takže môžete zostať bez pochyb. Um... Dobre. Ja teraz najskôr pani Gebosa a potom pani Sladková. Ďakujem Zaznelo veľa pripomienok, viac ako otázok. E, my samozrejme vítame všetky pripomienky a zohľadňujeme ich v našej práci. Tešíme sa na vaše príspevky, vaše názory ohľadom toho, ako spoluprácu v oblasti rozvoja zefektívniť. E, niektoré e, otázky, ktoré zazneli, pán Lic, ktorý tu už nie je, musíme viacej hovoriť o tých výzvach, o problémoch, s ktorými sa vysporiadávame a ako veci zlepšiť. Jeden z kolegov hovoril o potrebe informácií pri takejto diskusii. Z tohto dôvodu globálne partnerstvo bolo, bolo poverené úlohou monitorovať progres v jednotlivých oblastiach. Taká monitorovacia správa bola vypracovaná v roku 2014, ktorá počierkla oblasti pokroku a vízie a v 2016, lebo taká správa vychádza raz za dva roky, bude teraz za chvíľočku vypracovaná. To je jediná platforma, aj Zuzana to spomínala, e, ktorá v princípe zozbierava informácie ohľadom toho, čo sa deje s rozvojovou spoluprácou a kde sú oblasti, kde je nevyhnutné e, robiť podstatné kroky. E, ja vás nabádam, aby ste sa pozreli na túto správu, aby ste mali informáciu ohľadom toho, ako sa vodí tej rozvojovej spolupráci Samozrejme je to aj politická agenda, ako ste sa niektorí zmienili, ale chceme, aby tentokrát to bola otvorenejšia správa aj vo svojich záveroch. A možno no, budem troška odporovať tomu, čo povedala Zuzana. Ten celkový obraz nie je až tak zlý. E, nie som tu na to, aby som nasadzovala rúžové okuliare, ale v rámci tej spolupráce, ak to môžem povedať, sotva sa stretnete s nejakým partnerom v rámci spolupráce, ktorý vám bude hovoriť, že nechce konať v súlade s prioritami, ktoré súvisia s jeho krajinou, alebo že nemá úmysel konať v súlade s tými požiadavkami jeho krajinu, to už nie je akceptovateľný typ jazyku v rámci rozvojovej spolupráce a to musíme uznať ako istý typ spolupráce, eh, pardon, pokroku. Neznamená to, že je to 100% naplňané, ale aspoň vieme, že po väčšine tých ukazovateľov sa blížime k stanoveným cieľom. A kde teda stagnujeme v súčasnosti? Ehm, čelíme istým štruktúrálnym obmedzeniam, ktoré si vyžadujú inú mieru záväzku, keď hovoríme o istej predvydateľnosti rozvojovej pomoci. Ak krajiny majú systémy, ktoré neumožňujú e, nejakým spôsobom odkryť tie, tie záväzky počas ďalších rokov, alebo teda tie viazané prostriedky, tak ťažko sa s tým pohyňa. Vyžaduje si to potom štruktúrne zmeny na úrovni jednotlivých krajín a to sú tie ťažkosti, ktorým čelíme, keď chceme posilňovať e, mieru pokroku a dosiahnutých mm, výsledkov. Toľko z mojej strany. Na to, aby sme sa posunuli ešte ďalej, musíme sa pozrieť, kde vznikajú tie výzvy, aké sú tie štruktúrálne obmedzenia a to by v princípe malo viesť k novým viazaným prostriedkom, respektíve k novej ochote riešiť tieto veci Druhá vec, hovorili ste o tom, že je tam technický, a je to technická agenda a že je tam aj politický rozmer v tejto veci. Hovorili ste o otázke efektívnych e, fiskálnych systémov, o otázke sociálneho zabezpečenia. Ja plne súhlasím a všetci vieme, že otázka domácich zdrojov a zdaňovania je v centre tej e, rozvojovej agendy a tie fiskálne systémy, to je taká prvá rada vec v rámci tejto agendy. Všetci samozrejme vieme, že rozvoj je komplexný. Je to viacero dielikov tej skladačky. Tu je veľa tých aktérov eh, v rámci tejto rozvojovej spolupráce. Nemôžete eh, predpokladať od všetkých, že budú riešiť otázky daňové, otázky obchodné, otázky politické. Vieme, že eh, všetky tieto rozdielne dieliky tej skladačky musia zapadať a nakoniec E, nám napomôžu po dosiahnuť ciele 2030 a pomôcť ľuďom vybrnúť e, chudoby. Znamená to, že nemusíme nejakým spôsobom tlačiť na ľudí, aby konali teda v súlade s tými požiadavkami, aby boli zodpovední a tak ďalej. Nie, musíme. Niektorí z vás ste hovorili o tom rozdrobení. Ak sa vrátime späť k situácii pred niekoľkými rokmi, tak e, nakoniec robíme napriek im nevôli, napriek nevôli e, veci, ktoré, ktoré si možno neželali, ale robíme to teraz a teraz to zosúladenie s prioritami jednotlivých krajín to vedie k lepšiemu nastaveniu zdrojov a k lepšej celkovej spolupráci v rámci rozvoja. Toto je vlastne taká matka tej rozvojovej spolupráce, tieto, tieto predpoklady, ich naplnenie na to, aby sa to pohynalo dopredu dám Zuzane priestor, aby povedala, akú úlohu plní občianská spoločnosť v rámci OECD. Veľa štúdí hovorí o tom, že priestor pre občianskú spoločnosť ako pre aktéra, ktorý často možno kritizuje, možno v niektorých prípadoch aj e, tlieska, alebo tlieska teda to počinom vládnej úrovne, tak, tak to je, to je dôležitá vec. Samozrejme, v rámci eh, rozvoja spolupráce došlo k väčšiemu zapojeniu aktérov z občianskej spoločnosti, sú súčasťou partnerstiev, takisto konzultácií na národnej úrovni vo väčšine krajinách. A to je istý výdobytok. To neznamená, že v iných oblastiach eh, nie je nejakým spôsobom spochybňovaná občianská spoločnosť, ale tu by som chcela obmedziť tú diskusiu len na tú oblasť, ktorou sa zaoberáme, o ktorú nám ide. Nebudem sa pokúšať odpovedať všetky otázky. Jeden z vás hovoril o tom, o jednom z tých stavebných kameňov, tak povedz, to sú tie krehké štáty, viete, že v rámci globálneho partnerstva došlo k zriadeniu dialogu o riešení takýchto konfliktov a takejto krehkosti v jednotlivých štátoch. Otázka zlepšenia, angažovania sa v dialogu s týmito partnermi, ako to zlepšiť, tak je to ešte také dieťa, dieťatko malé, ktoré rastie pomaly ako sa teda dostať k tej želateľnej situácii a keď e, budete chcieť aj mimo tohto fóra sa podelím o informácie ohľadom toho, ako si vedie ten medzinárodný dialog. E, pripomienka, na ktorú by som chcela zareagovať, ako môžeme zabezpečiť predvydateľnosť, pokiaľ ide o dlhodobé financovanie, rozvojové financovanie, ako môžeme to zosúľať aj s istou flexibilitou, a nereagovať len na nejaké vznikajúce priority a či tu je istý rozpor v tom vnútorný. Musím povedať, ako mnohí z vás, ktorí ste boli súčasťou e, agendy rozvoja, no, to, čo sme zistili za posledné roky, je, že rozvoj je dlhodobou agendou. Nie je to krátkodobá záležitosť. Nevyriešime to za 3, za 5 rokov. To je transformačná agenda, ktorá môže trvať celé generácie. Čiže Istotne si to bude vyžadovať, a tam smerujú všetci, bude si to vyžadovať dlhodobé vízie, stratégie a záväzky. To ale neznamená, že prídeme o tú flexibilitu, aby sme nedokázali zareagovať na vznikajúce problémy, kritické záležitosti, ako teraz ste spomínali migračnú krízu. A nebola to súčasť dlhodobej agendy, keď sa objavila. Takže tieto veci vždy musia ísť ruka v ruke a je to zodpovednosť vlád, rozhodujúcich pozíciách, ľudí v rozhodujúcich pozíciách, aby dokázali toto zabezpečiť, aby vedeli zareagovať na hlavné výzvy posledná vec a tamto uzavriem. Áno, sú samozrejme výzvy na úrovni krajín a my hovoríme o tom, že by sme sa mali viac sústrediť na implementáciu na úrovni krajín. Globálne partnerstvo zoskupuje všetkých partnerov na globálnej úrovni raz za dva roky, ale vychádza to z práci práve na tej globálnej úrovni. Monitorovanie sa nedieje ale na globálnej úrovni. Mať viac ako 80 rozvíjajúcich sa krajín vo vlastných krajinách monitoruje efektívnosť e, spolupráce v oblasti rozvoja okolo týchto zásad a práve implementácia národných krajín potom stimuluje aj tú diskusiu. Čiže to angažovanie občianskej spoločnosti sa deje na národnej úrovni, dialog na e, privátneho sektora sa deje na národnej úrovni a takisto partnery diskutujú na národnej úrovni. Znamená to, že to nie je výzva? Nie. E, to je oblasť, kde riskujeme, že prídeme o túto dynamiku. Tie veci nie sú doriešené, musíme urobiť viac, ale samozrejme globálna komunita sa angažuje v týchto veciach no ak prídeme o schopnosť monitorovať to, čo sa deje a potom vám to predostrieť, v tie oblasti, kde sa to nedarí, musíme to dokázať a chceme o tomto rokovať aj Nairobi. Toto angažovanie musí pretrvať ale samozrejme to monitorovanie, ako to robíme a všetky ostatné veci, to bude k dispozícii aj e, následujúce týždne. Ďakujem. Ďakujeme, Zuzane. Ďakujem pekne. Dobre, že táto monitorovacia správa tu bude čoskoro, takže budeme spolupracovať aj s radou, aj s parlamentom, aby sme mali konkrétne návrhy, záväzky, aby sme sa pohli dopredu. Myslím, že sme v rovnakej pozícii pokiaľ ide o vaše odporúčania a pokiaľ ide o vaše komentáre. Pripomeniem jednu vec. Pokiaľ ide o tú predvídateľnosť, prediktabilitu, to je veľmi zaujímavé. Istotne si pamätáte, že Európska únia je tým najpredvídateľnejším donorom. Mali sme rozpočet, plány rozpočet na 7 rokov, žiadny iný donor to nemá Máme však aj záväzky od roku 2001 do roku 2015 a zrazu sme sa znovu uviazali, zaviazali k týmto záväzkom, preskúmavali sme tie čísla, koľko teda ponúka peňazí Európska únia, vždy to sledujeme každý rok až do roku 2015 a tam sme si uvedomili, že jednoducho ciele neplníme a že sme kreatívni Teraz Začali sme byť kreatívni. Pýtali sme sa, snažíme sa ich riešiť, alebo ich neriešime? Je tu rozpočet, alebo tu nie je rozpočet? A celé to stalo také neisté. Máme tu zase ďalšie obdobie do roku 2030, ale bohužiaľ toto už je, to je veľmi neskoro, takže z tohoto sme sa poučili, z tých záväzkov 0,7. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme ciele, ktoré prídu včasne, nie až roku 2030, kedy už SDG má skončiť. Takže pripomínam, že pomoc je bezpečná pomoc. Ak sa pozrieme na čísla pomoci počas krízy, tak tieto, týchto sa nedotkla tá kríza. Ďalšie toky v rozvojových krajinách tie sa pomaly míňali, ale pomoc rozvojová tam stále bola pre ľudí v týchto krajinách. A to z dôvodov, že sa snažila, medzinárodné spoločenstvo snažilo eradikovať chudobu. A no, nejde tu iba o čísla, ide tu aj o efektívnosť týchto čísel. Máme záväzky, máme princípy, vieme, čo chceme, nepotrebujeme objavovať koleso, nepotrebujeme eh, sa pozerať na ten pohár, či je poloplný, poloprázdny, musí byť plný. A musí byť plný čoskoro, pretože potom už bude neskoro pre rozvojovú pomoc. Svet sa mení, nie je tu iba migračná kríza, sú tu ďalšie výzvy, ktoré prichádzajú veľmi čoskoro, tu budú ďalšie, ktoré musíme čeliť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým, ďakujem za pripomenutie, že tu máme problémy, ale predsa len sa niečo zlepšilo a teda sme sa od projektov vzdialili trochu a jednoducho to trvá určitý čas aj v Európe, si to vyžaduje určitú pozornosť. Bývalé uholné oblasti v Európe takisto im trvalo celé 10 ročia, pokým sa trochu zmenili, takže nebude to trvať e, rok, dva, bude to trvať dlhšie. Výborne, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Um, leave, Pán Preda sa ospravedlňuje, musel odísť, ale povedal, že on svoju správu pripraví a bude ju prezentovať na ďalšom zasadnutí 10. októbra. Lehota je 17. októbra, na pozmeňujúce návrhy v novembri budeme hlasovať a príjmeme našu správu ešte pred Nairobi. Ďakujem. Prejdeme teda k poslednému bodu podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu. Je to stanovisko, pokiaľ ide o výbor FEM. Pán Sebastia, vy ste spravodajcom tohto stanoviska, nech sa páči. Buenos días, muchas gracias. Dobrý deň, ďakujem pekne, pani predsednička. Ako viete, ide o stanovisko, ktoré pripravujeme na, alebo k správe, ktorá, e, ktorá je z výboru pre e, práva žien a rovnoprávnosť. To je e, výbor, kde sa ja zúčastňujem a som tam vlastne, teraz som myslel, že som v, kon, v kontakte s týmito kolegyňami. A tá, tá, tá, tá, ten mačistický pohľad na našu spoločnosť, ten patriarchálny pohľad na našu spoločnosť, ten sa netýka iba na pohľad na ženy v súkromí, ale týka sa to aj našho verejného života, týka sa to aj vedy. A vieme, že aj napríklad, e, e, keď sa navrhujú e, nejaké liečebné postupy, tak vychádza sa z východiskového boda, bodu, bodu toho, že sa bude liečiť muž a tie rozdiely sa nevždy zohľadňujú. Takže chceme vlastne toto zmeniť, aby v Európskej únii sme zohľadňovali aj túto záležitosť. A my máme príležitosť e, aj z nášho pohľadu sa zúčastniť e, na tomto procese. Máme tu isté záväzky Európskej únie, pokiaľ ide o spoluprácu a posunovanie rozvoja. Čiže náš tým pripravil veľmi stručné stanovisko, mm, kde sa zdôrazňujú rôzne body. Sú tam dva prvé body, kde sa pripomínajú záväzky Európskej únie, pokiaľ ide o univerzálne hodnoty a e, požadujeme po členských štátoch, aby e, prijali také opatrenia, aby e, nebola v daných krajinách rodová diskriminácia, nielen pokladí o zdravie, ale teda aj to, tie nejaké, nejaké zdravotné prehľadky a tak ďalej. A chceme, aby aj komisia jasne pošla tento signál a, aj ostatné európske inštitúcie tiež. A je nám ľúto, že nová európska stratégia e, nezahrňa e, priority svetovej e, zdravotníckej agendy. E, čiže sú tam isté princípy a tie sa nebudú aplikovať, pokiaľ my to nebudeme e, vyžadovať v rámci tejto stratégie Európskej únie, ktoré sa potom dostávajú, ale, ale vlastne iné priority tam uvedené sú, takže to nám je ľúto. Potom hovoríme, že hoci Európska únia podporuje e, e, výskum, aby teda tento nedostatok v oblasti zdravotníctva bol riešený, pokiaľ ide o tie e, choroby, ktoré súvisia s chudobou, to sú práve tie choroby, ktoré sa týkajú najviac týchto ojových krajín a chudobných krajín, keďže nie sú, neprenášajú profit a zisk pre e, nadnárodné e, farmaceutické firmy, tak sú, e, proste existuje istá pomoc, pokiaľ ide o výskum aj v týchto oblastiach, ale nemáme potom mechanizmy na to, aby ten výskum bol pretavený do konkrétnych liekov, ktoré by mali dlhodobé účinky a ktoré by boli potom z hľadiska cenového aj prístupné pre občanov týchto krajín. A potom je tu otázka z hľadiska E, veľmi problematického a to je delokalizácia e, tých klinických testov e, veľkých medzinárodných laboratórií. Častokrát sú to európske podniky a tá dezlokalizácia sa posúva do Afriky. Tieto testy potom prebiehajú v Afrike, boli tomu aj rôzne dokumenty a naozaj ľudia v týchto chudobných krajinách častokrát funguje to tak, že takéto klinické testy tam prebiehajú, pretože pre nich je to jediná možnosť, ako sa dopracovať k týmto liekom na e, takéto choroby, ktoré ich súžujú a častokrát sa im nevenuje dostatočný výskum inde. Takže častokrát sa v takýchto prípadoch nedodržujú základné ľudské práva. Ľudia, ktorí e, postupujú takéto klinické testy, tak e, nie vždy sú dostatočne informovaní, možno byť nejaké vedľajšie účinky, o ktorých nevedia. E, a naozaj je to problém, o ktorom tiež treba hovoriť. Takže e, toto kritizujeme, tento ja rozhodne na výbore kritizujeme a v tomto duchu chceme e, vystupovať. Samozrejme, je tam, e, sme tam obmedzení tým stručným e, textom, ale ináč myslím, že okrem toho by to mala byť zaujímavá e, téma, a tým, že to je prepojené na tento ženský výbor, e, s ktorým máme dobrý vzťah, e, chceme ich tiež podporiť aj na našom výbore, jasne povedať, že Európska únia by mala e, vystupovať v duchu dodržiavania svojich záväzkov a dokumentov. Ďakujem. Máme tu prihlásených pani Záborská, pán Fronzulika, Maria Albiost. Chce sa snáď ešte niekto iný prihlásiť, pretože chcem dbať o čas, takže títo sa prihlásili. A pán Charles Görens. Nech sa páči, pani Záborská. Uh, thank you, madam president. Uh, ďakujem veľmi pekne za uh, vypracované stanovisko spravodajcovi. E, chcem podotknúť, keďže v Európskom parlamente som od roku 2004, tak e, výbor pre práva žien eh, vypracoval svoju prvú správu o zdravotnej starostlivosti alebo o rodovom hľadisku v poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi ženami a mužmi v roku 2005. A to, čo hovoril kolega spravodajca, tak eh, všetky tieto výhrady v poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči ženám a mužom a prípadné rozdiely boli popísané už e, v tejto správe. E, čiže moja prvá poznámka e, je taká, že by sme sa mali vracať k správam, ktoré boli v jednotlivých výboroch vypracované v minulosti a zhodnotiť vývoj tej situácie, ktorá nastala v tomto prípade za 10 rokov pokiaľ sa týka stanoviska, ktoré vypracoval kolega, ja mu chcem poblahoželať. E, e, myslím si, že vystihol tie e, najdôležitejšie momenty, ktoré sa týkajú duševného zdravia žien a rozvojovej politiky. Myslím, že rozvojové oblasti sú takou špeciálnou alebo špecifickou oblasťou, pokiaľ sa týka e, psychických porúch, pokiaľ sa týka e, duševného zdravia. E, nechcem povedať, že v rozvinutých krajinách rôzne nadmerné stresové situácie nevytvárajú duševné poruchy u žien a mužov, ale v rozvojových krajinách je táto situácia špecifická, pretože dlhodobé stresy, ako je chudoba, hlad, vojny, pôsobia v prvom rade na ženy, ktoré okrem týchto vonkajších negatívnych javov sa snažia zabezpečiť život rodiny. Na nich najviac doliehajú negatívne dôsledky vojen, hladu, biedy, ako je, ako je smrť. A preto e, u týchto, u týchto žien je aj veľmi ťažko e, v takýchto oblastiach za takýchto okolností zabezpečiť určitú e, prevenciu, zabezpečiť adekvátnu liečbu, pretože tá situácia s tým duševným stavom tvorí určitý začarovaný kruh. E, preto ja vidím, vidím e, najväčšiu možno angažovanosť európskych inštitúcií v prevencii alebo k zabezpečení dobrého duševného zdravia žien v rozvojových krajinách tým, že naša rozvojová politika, naša humanitárna politika, naša humanitárna pomoc bude, bude efektívna a v konečnom dôsledku to bude e, tieto ženy chrániť. Myslím si, že kolega pomenoval tie, tie najdôležitejšie body a hlavne teda v tom e, bode 3, kde upozornil na na tie e, vonkajšie vplyvy e, na duševné zdravie žien a s nimi úplne súhlasím. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujeme pekne, pán Franzulika. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že to je veľmi dobre vypracované stanovisko. Samozrejme, budem spolupracovať so spravodajcom v tejto téme. Ja si myslím, že kolegovia súhlasíme s jednou vecou, že musíme jednoducho spoločne bojovať proti diskriminácii a musíme sa zasadzovať o rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach. Ženy majú predovšetkým potreby, pokiaľ ide o duševné zdravie, a sú zraniteľnejšie, predovšetkým v tých rozvojových krajinách, ako tu bolo povedané. A my musíme jednoducho zabezpečiť starostlivosť tak pre ženy, ako aj pre mužov. A musíme sa pýtať takisto aj otázky a prešetriť príčiny nerovnosti, pokiaľ ide o zdravie, pokiaľ ide o prístup k medicínskej starostlivosti a, pokiaľ, a musíme nájsť jednoducho plauzibilné odpovede na tieto otázky a preto ja podporujem aktivity vlád rozvojových krajín, aby sa sústredili na oblasť zdravotnú, aby rozvíjali také programy, ktoré budú riešiť špecifické potreby žien, pokiaľ ide o a, e, túto otázku a pokiaľ ide o psychologické a, e, negatíva, ktoré pôsobia vlastne na ich každodenný život. Ďakujem veľmi pekne a budem spolupracovať so spravodajcom. Ďakujem pekne, pani Marina Albiol. Ďakujem pekne, budem stručná. Chcem sa poďakovať e, pánovi spravodajcovi aj za návrh a súhlasíme s tým, e, ako sa e, pozera na túto otázku a je tu istý rozdiel naozaj pokiaľ ide o tieto rodové otázky. Je to všade na svete, aj v Európe a samozrejme aj v týchto chudobných krajinách. A tým sa venujeme na tomto výbore. A chcem sa poďakovať e, tomu, že tu bol e, zahrnutý, e, zahrnutá aj téma tých postupov nadnárodných farmaceutických spoločností, ktoré naozaj častokrát ešte prehlbujú v rámci tých klinických testov túto nerovnom, nerovnoprávnosť. A e, nakoniec univerzálny zdravotný systém je veľmi dôležitý, pokiaľ chceme túto otázku konceptuálne riešiť. My budeme pripravovať nejaké pozmeňovacie návrhy, ale tak v, v duchu toho, aby sme skôr doplnili to, čo už eh, aj pán spravodajca eh, vlastne nastavil, takže my za eh, našu skupinu GUE skôr sa budeme snažiť tie pozmeňovacie návrhy tak nastaviť, aby mm, doplňali to, čo hovorí pán správodajca. Nebude to nič nejaké v zmysle proti. Ďakujem. Ďakujem a pán Görens nakoniec. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi, rovnako ako ostatní. Zohľadnil viaceré aspekty, a to správnym spôsobom. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť predovšetkým na bod číslo 3, kde spravodajca píše, že mu je ľúto, že tu nie je mechanizmus záväzný, ktorý by mohol dbať o tom, aby výskum v tejto oblasti bol realizovaný a zabezpečený všetkým. Takže chcel by som pripomenúť, že v tejto pasáži práve tento bod je predmetom toho, e, e, že som sa v svojej správe venoval téme ebola a vlastne pokrýval som túto istú tému a otázka, že čo vlastne robíme v tom duchu, aby farmaceutický priemysel neprodukoval že neprodukuje tento priemysel takéto lieky proti takýmto e, chorobám ako ebola a že jednoducho nie sú tieto lieky poskytnuté pacientom, ktorí si ich nemôžu dovoliť čo my robíme v Európskom parlamente v tejto oblasti. Musíme sa zorganizovať v takým, takom zmysle, aby výbory ako Envy a Sante urobili správu aj k tejto téme. Takže ja si myslím a dúfam, že spravodajca e, zoberie do úvahy túto skutočnosť, že sú tu obmedzenia, pokiaľ ide o tú prvú verziu jeho návrhu. Myslím, že by mohol prijať pozmeňujúci návrh v tomto duchu, ktorý ja predložím. Takže to som chcel povedať. Teším sa, že táto diskusia prebieha skutočne v takomto prajnom duchu, ale treba povedať, že musíme všetci ťahať za jeden povraz. Ďakujem pekne. Chcela by som vám pripomenúť, že pokiaľ ide bod číslo 13, hovoríme tam isto tak, takisto o prístupe k liekom. Uh, takže neviem, či ešte spravodajca snáď chce k tomu niečo povedať, dodať. Iba stručne ďakujem za tie pripomienky jednotlivých kolegov. Sme tu celkom zladení, pokiaľ ide o tie kritéria a teda naozaj to hovorí asi o tom, že je to naozaj veľmi závažný problém, ktorý sa slúži našu pozornosť. E, pokiaľ ide o pána Gerensa, áno, myslím, že nebude s tým nejaký problém, to tam začlenie, sú tam dve e, zaujímavé výzvy, pokiaľ je to, čo podala pani Albio, pozmeňovacie návrhy, teda, že by sa tam nejaká prevencia viacej začlenila, to je určite niečo, čo ešte v tom stanovisku nie je veľmi zohľadené, takže určite to obohatí to, spravo, to, to stanovisko. A pani kolegyňa Zaborská, e, čo ste spomínali, e, teda tá správa z roku 2005, čo ste spomínali, to je zaujímavá vec, ale samozrejme veci sa odvtedy aj určite zmenili, ale zase možno sa až tak veľmi nezmenili. Mám taký pocit, jak tá situácia vyzerá dnes, že až taká veľká zmena nenastala asi, že? Takže e, teším sa na tieto všetky príspevky a určite to bude zaujímavé e, stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak to bude stručnejšie, tak bude to mať možno aj väčší e, dopad na správu na výbore FEM. Čím menej pozmeňovacích návrhov my im budeme dávať, tým väčšia šanca bude toho, že to aj e, prejde u nich. Takže 8. septembra e, je e, lehota na pozmeňovacie návrhy a potom 8. novembra o tom budeme hlasovať na výbore. To je teda zatiaľ všetko. O tretie budeme hlasovať, takže prosím, dajte si pardon, aj tie hlasovacie kartičky.